Dámy a páni, poprosím, zaujmime miesta v sále. Začneme prácu na našom výbore v rámci prvého zasadnutia v tomto roku. Program máte vo svojich materiáloch. Ak nie pripomienok od kolegov, tak týmto program rokovania schvalujeme. Jazyky vlastne odrážajú účasť štátov v našom výbore, čiže vlastne všetky jazyky sú k dispozícii na tlmočenie. Rada by som privítala poslancov z Hornej snemovne britskej. Máme tu delegáciu na návšteve z tejto inštitúcie budú tu s nami nejaký čas títo predstaviteľia a potom o 12.30 bude zasadnutie o pláne do roku 2050. Takže páni, vít, vítam vás. A chcem taktiež oznámiť, že zajtra ukončíme zasadnutie už pred poludním po tom, čo skončí hlasovanie. A popoludnejšie zasadnutie zajtra sa ruší. Takže dnes začneme, budeme pokračovať teda popoludní a zajtra končíme o 12.30. Takže začali by sme rovno správou pána Pípera. Je spravodajcom na tému postupy na dosiahnutie cieľa zniženia emisí CO2 z nových ľahkých užitkových vozidiel do roku 2020. Myslím, že máme hodinu k dispozícii na túto debatu, pravda? Takže dávam slovo pánovi Piperovi. Nech sa páči. Srdečná vďaka, pani predsednička, vážené dámy a páni. My máme teraz asi tak hodinku na tému, ktorá je aj politickou témou, ale ktorá je tiež veľmi technickou témou. A tu si niekedy už skutočne kladieme otázku, či tieto technické detaily e, sa majú takto politizovať, ale evidentne v Európe je to často tak že práve tieto veci sa veľmi detailne a veľmi detailne diskutujú až do poslednej čiarky. Ja som rád, že vám môžem e, predstaviť také zhrnutie e, pre tých, e, teda o veciach, ktoré sú pre nás vytre zaujímavé. Ide teda o ľahké užitkové vozidlá a chceme tu znížiť emisie CO2. A nakoľko komisia uh, <clears throat> nám predložila niečo na báze nariadenia z 510 e, z roku 2012 my sme vo výbore pre životné prostredie sa dohodli, že niektoré body, v niektorých bodoch by sme mali intenzívnejšie spolupracovať a hneď sa im budem venovať. Sú to viac menej štyri témy, kde budeme mať e, posilnenú spoluprácu. To je ten cieľ samotný ako taký. To je ten cieľ 740 gramov. E, pardon, 74 47 gramov. <clears throat> E, potom to, čo chceme predložiť našim spotrebiteľom. Potom ako tretie to je, sú tie superkredity a to je výpočet, keď, to, to započítavanie, keď sa v podstate dostanú na trh veľmi inovatívne vozidla, lebo dá sa to započítať do bilancie a potom sú tu testovacie procedúry ako štvrtá téma. To znamená, že na základe tejto testovacej báze sa budú robiť v budúcnosti výpočty a tu chceme takisto posilniť toto, tento postup. Čo <clears throat> si predstavuje komisia so svojím návrhom najskôr uh, je to, že, po, že potvrdzuje svoj cieľ e, vo výške 147 gramov pre ľahké užitkové vozidlá. E, potom sú tu isté e, odvody a dávky, pokiaľ by sa pokiaľ by sa toto prekročila a z toho sú ale vylúčené vozidla, ktorých je menej ako 500, pardon, E, potom sa stanoví ďalší, vždy e, ďalší cieľ, aby sa vstúpilo do tohto postupu a e, tí, ktorí budú nasledovať hneď mm, prísnejšie ciele v rámci 2020, títo budú mať isté úľavy a potom sa môže naformulovať taký celkový plán, čo sa týka superkreditov, teda inovačných kreditov. To sú tieto by sa mali ukončiť podľa toho nariadenia 2018 a v, novej, v novej, novom nariadení vôbec nie sú uvedené, čo sa týka testovacích procedúr tak komisia by chcela testovať permanentne a upravovať tieto procedúry kontinuálne vždy vtedy, keď sa vyskytnú nejaké nové vynalezila, keď sa vytvorí nová báza, na základe ktorej by sa mali vypočítať nové e, povinnosti na redukciu. E, ja sa chcem trochu viac venovať týmto bodom. My tu máme e, nejaké pozmeňacie návrhy. V mojej správe sú zhrnuté. Ehm, za prvé toho, čo sa týka toho cieľa, ako takého. My, sme, my si myslíme, že toto je veľmi ambiciózny cieľ dosiahnuť tú hodnotu 147 gramov. My sme to, e, toto číslo e, si stanovili pred dvoma rokmi po dlho, dlhých a ťažkých rokovaniach a komisia teda e, súhlasila s tým, že týmto cieľom nepreháňame <clears throat> a týmto, tento cieľ sa dostal už do tej roadmap toto je veľmi čerstvé, musím povedať, toto je veľmi čerstvé, leží na stole a podľa nášho vnímania a ponímania nemáme žiadne dôvody, aby sme tento cieľ nejakým spôsobom ešte sprísňovali. My sa tu nachádzame v takom Ehm, my sa nachádzame v takom rozpore, že na jednej, chcem, na jednej strane chceme podporiť technické inovácie a na druhej strane ale sú s tým spojené vysoké náklady, pretože v poličnom dôsledku e, sa musia e, tie e, vozidlá, ktoré sú inovatívne vyvinuté, predať na trhu a Európa musí zostať konkurencieschopná v globálnom svete a preto je veľmi dôležitý tento plán, ktorý komisia predložila rámci toho prvého nariadenia. Myslím si, že to bolo skutočne dobre urobené a nemali by sme to nejakým spôsobom e, sprísňovať. Okrem toho, e, požiadavka sprísnenia tohto cieľa sa e, pohybuje na veľmi neistej, na neistej báze. Tie štúdie z roku 2007 a to bolo pred finančnou krízou a 2010, to je po finančnej kríze, e, tieto sa porovnávajú a môžu tu e, z toho vyvstať len nejaké konjunkturálne kritéria, ale podľa nás to nie je legitimné na to, aby sme sprísnili tento cieľ. Takže um, počiarov sme za to, aby sa ten cieľ 147 gramov, e, tak ako je stanovený, dosiahol, dodržal. Dobre, čo sa týka cieľov v zmysle 2020, program 2020, je ten čas teraz ešte, tu, tu je ešte priskoro, aby sme uh, stanovovali určité veci. My predsa máme teraz už tento cieľ 147, to je pre výrobcov už dosť ťažké vôbec dodržať a pokiaľ sa znova e, budeme venovať nejakému ďalšiemu konaniu a e, stanovíme, naformulujeme ostrejšie ciele v rámci 2020, tak ohrozíme technický vývoj a e, vlastne ohrozíme a zmetieme to, čo máme momentálne zavedené a my nechceme automobilový priemysel do tejto miery zne, zneistiť, takže myslím si, že potrebujeme takú bezpečnosť plánovania aj s, v rámci stratégie 2020 mali by sme s tými cieľmi 2020 začať skutočne v roku 2018. Tu by sme sa mali e, tomu venovať detailne a predložiť potom nový, e, nový postup, e, ktorým dosiahneme tie ciele v, v zmysle stratégie 2020 superkredity. To znamená, že to započítanie, pokiaľ e, by sa dostalo na trh niečo inovatívne a že toto by sa potom započítalo na tie ostatné vozidlá. My sme za to, aby superkredity zostali. My nechápeme, prečo by sme nemali vytvoriť pre priemysel nejaký stimulačný systém, pretože <clears throat> keď si to zoberieme tak, že množstvo vecí ešte stále nemáme na trhu Eh, tak by sme boli za to, aby sme toto ponechali. Potom eh, testovacie procedúry. Eh, tu sa momentálne pracuje na nových testovacích cykloch a to, čo sa nám nepáči, to je to, že komisia v rámci toto chce v rámci časovej, istých časových intervalov vždy opätovne prispôsobovať, ale myslíme si, že to, to nie je e, e, také niečo, čo by, sa mali stále, čo by sa malo stále meniť, takže mali by sme si to stanoviť a ponechať to. Takže to sú také hlavné body, pán e, predseda, ešte stále máme 3 4 hodinu. Takže <clears throat> myslím si, že tá rozpráva môže byť veľmi detailná, pani predsednička. Ďakujem, pani, pán kolega. Ďakujem. Nakoniec Nechala som vám troška viac priestoru, než sa obvykle necháva, ale máme tu prihlásených viacero prítomných, ktorí sa hlásia o slovo. Pán Kramer, nech sa páči. Ďakujem za slovo. Ako tieňový predstaviteľ zo skupiny, skupiny ALDE na tomto výbore som si veľmi pozorne prečítal správu Markusa Pípera. V podstate ho podporujem a som aj za jeho požiadavky. Nebudem opakovať všetko, čo tam uviedol, ale zhrniem to. Naozaj, Je to nové užitkové, ľahké užitkové vozidlá, to je proste nová téma, pokiaľ ide o e, cieľový e, rok 2020. E, príliš skoro, aby sme to znova otvárali, túto tému a mali sme nakoniec aj veľmi náročné rokovania, pokiaľ išlo o dosiahnutie tých 147 gramov. Takže súvisí to aj s produkčným cyklom 10 rokov, niekedy aj viac, pri nákladných autách napríklad. Takže rok 2013 teda tie, ktoré sa vyrobia v tomto roku, tak tie budú vlastne na trhu tie vozidla ešte aj v roku 2020 plánujeme samozrejme aj to, aby sa vytvorila určitá istota e, v priemysle, hlavne pokiaľ ide o vozidla s dlhou životnosťou. Sme si vedomi, že existujú štúdie o tom, že by sme mohli byť ambicioznejší. Sú aj oveľa serióznejšie štúdie, ktoré hovoria, že sme príliš ambiciozni. Takže situácia nie je až taká jasná vzhľadom na to, že sú tu podľa nejakých reakcií požiadavky, aby sme boli ešte ambicioznejší a teraz hneď. Takže čo urobíme v roku 2020? To vlastne e, budeme sa k tomu uberať na základe toho, čo už teraz vlastne začína rozvíjať ako aktivity komisia. Takže čo je dôležité pre mňa po roku 2020, pokiaľ je o ľahké užitkové vozidla a celkové o auta, to je nový cyklus testovania. Nie som predstaviteľ akademickej obce, ale to je skôr matematická otázka, nie politická. Čiže ten testovací cyklus, už sme o tom hovorili, jednak ten testovací cyklus musí byť pripravený ešte než sa začne hovoriť o otázke toho, aké si dáme ciele redukovania emisí CO2 do roku 2020. Ak sa vlastne zmení aj ten základ, z ktorého sa to vypočítava, tak sa všetko ostatné taktiež zmení v súvislosti s týmito vozidlami aj pre celý ten vozový park, o ktorom je tu reč. Takže fakt je ešte skoro. V tejto chvíli ešte nemáme totiž pripravené tie nové testovacie cykly na to, keď si teraz stanovujeme už nejaké nové ciele pri znižovaní emisí CO2. Výrobcovia na rôznej úrovni v členských štátoch majú vytýčené svoje ciele a môžeme povedať, že teraz sa ešte nedá predvídať, aký spôsob pohonu vozidel bude k dispozícii alebo bude prevažovať v roku 2020, pretože sa vyvíjali nové formy pohonu. Takže Máme tzv. superkredity pre vozidlá a prečo by sa tieto nemohli využiť aj pri užitkových vozidlách. Takže napríklad, keď sa používajú takéto vozidlá v mestách. Takže existuje tam aj priestor a trh pre elektro, ale teda elektronou poháňané vozidlá. Takže je to na prospech využitia nových technológií. Ak sa to umožní pri osobných vozidlách, prečo by sa to nemohlo využiť aj pri užitkových. Takže trh tiež bude zohrať v tomto významnú úlohu. Samozrejme predložíme pozmeňujúce návrhy, ale nevidím, že by sme mali spochybňovať to, čo sa v správe uvádza. Ďakujem pekne, vážený kolega. Pán Tošenovský, nech sa páči. Eh, ja bych chcel veľmi... Ďakujem pekne za slovo pani predsedníčka, Ja ako tieňový predstaviteľ spravodajstva by som chcel za ICR oceniť prácu spravodajcu, pretože pristúpil k téme veľmi vôživo a veľmi rozumne. Musíme si uvedomiť, že ľahké užitkové vozidlá majú priamy vplyv na konkurencieschopnosť a hlavne malých a stredných firiem a podnikov. Každý Silný ekonomický náraz môže výrazne zneistiť túto celú oblasť, že nielen v automobilovom priemysle, ale aj celkovo v oblasti podnikania u malých a stredných podnikov. Práve často o tom hovoríme, ako pomôcť tomuto sektoru, ako zvýšiť jeho aktivitu, pravda. Pokladám v tejto chvíli za krajinu hranicu aj to, čo sa uvádzalo, 147 gramov na kilometr. Nemyslím si, že by teraz bolo užitočné a rozumné ešte viac tlačiť na znižovanie týchto hodnôt, pretože by sa to odrazilo v tých všetkých ostatných aspektoch, ktoré spomínali moji kolegovia predrečníci. Súhlasíme s testovacími cyklami tak, aby ostali zachované, pretože v súčasnej dobe ešte nemáme dosť údajov o tom, do akej miery sa prejavuje vplyv vodičov. A vlastne budeme e, o tom hovoriť aj celk- v súvislosti s celkovým automobilovým priemyslom. Superkredity sú tiež pozitívna vec. My predsa nemôžeme určovať, ktorá technológia bude mať prednosť, kam sa bude uberať teda technický svet, ale superkredity nám dajú možnosť bonifikovať e, potom uplatňovať bonifikácie v budúcom vývoji. Ak si vezmeme ten cieľ rok 2020, tak e, dovtedy budeme vedieť jasne povedať, kam postúpila technológia a technika aj v súvislosti s ľahkými užitkovými vozidlami, ako tam bude napredovať vývoj. Ja veľmi oceňujem práve tento veľmi uvažlivý, veľmi rozumný prístup v tejto zložitej ekonomickej situácii, ktorou Európa momentálne prechádza. A myslím, že by sme takýto prístup mali veľmi uvítať. Veľmi sa teším na spoluprácu a podporujem tento prístup pána kolegu Pípera. Ďakujem. Ďakujem pekne, pán Tošenovský. Teraz má slovo pán Prody. Ďakujem pekne, pán predseda. Žiaľ, pani Van Bren, ktorá je tieňovou predstaviteľkou za našu skupinu, sa sem nedostala, pretože ten vlak e, e, proste vlak má oneskorenie, tak sa nedostala včas do Bruselu, tak budem hovoriť v jej mene, ak dovolíte. Budem stručný. Čo vlastne pani Van Brent navrhuje, je to, že by sme mali poskytnúť podporu tým cieľom, ktoré sa vytýčujú do roku 2020 a mali by sme sa pridržať súčasných cieľov do roku 2020. A to je tých 147 gramov CO2 na kilometr. Pani kolegyňa taktiež podporuje to, aby došlo k revízii testovacích cyklov a tiež je e, za superkredity. Takže celkovo, a to je môj osobný názor, tento dokument naozaj poskytuje dostatok víziev, ale prináša aj stimuly E, smerom ku hybridným vozidlám v oblasti užitkových vozidiel teda. A tieto ciele by potom sa mohli uplatniť prakticky aj u výrobcov pretože hybridy, hybridné, e, môžu, tieto hybridné vozidlá sa dajú úspešne využiť v mestských aglomeráciách. Ďakujem. Ďakujeme pánovi Prodimu a pán Vidal kvadras má slovo teraz. Ďakujem za slovo, pán predseda. Je veľmi dobre známe, že doprava predstavuje jednu petinu celkových emisí EÚ a predovšetkým cestná doprava predstavuje 70 tej jednej petiny. Čiže toto, čo navrhuje komisia, by sme mali uvítať, pretože sa to týka jedného z hlavných problémov a máme vlastne aj takýto významný cieľ v energetickej politike do roku 2020. Komisia potvrdzuje, že cieľ 2000, do roku 2020, to je tých 147 gramov na kilometr, že to je splniteľné, dosiahnutelné. si vedomí tohoto faktu by sme mohli vlastne podporiť aj odvetvie priemyslu týmto smerom. Návrh správy pána výpera je vyvážený a uznáva, že vytýčený cieľ na obdobie 2011 až 2020 je naozaj ambiciózny, ale že by sa nemal meniť už. E, priebežne, e, keď sa stále bude revidovať, aké sú ciele a bude sa do nich zasahovať, tak to vlastne e, zneistí priemysel a vlastne to bude aj, alebo odrádzalo by to aj inováciu, ktorá vlastne by znižovala našu konkurencieschopnosť na globálnej úrovni. Takže keď si zoberieme cieľ 2020, súhlasím s tým, že dáva zmysel uberať sa cestou harmonizácie celkovo globálnej mierke. A zároveň vítam vyjadrenie pána Pípera, pokiaľ ide o malé a stredné podniky a to, že tieto potrebujú ľahké užitkové vozidla pre svoju prácu. Takže vlastne e, uplatnenie niektorých týchto metód, o ktorých sa hovorí, by znamenalo zvýšenie cien o 10 Dôležité je, aby sme vlastne nezaťažovali priemysel zbytočne teraz v čase krízy. Ďakujem. Ďakujem pekne kolegovi Vidal Kvadrasovi a odovzdáme slovo ďalej. Ďakujem bardzo, pani przewodniczący. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. Emisie CO2 to sú <clears throat> v podstate, toto v podstate preukazuje vlastne ekonómiu, ekonómiu toho vozidla samotného. Ale čo sa, nechcem hovoriť len ten aspekt týkajúci sa Takže nie je to len o emisie e, týkajúce sa e, spaľovania, ale aj e, emisie, ktoré sa týkajú výroby týchto vozidiel v celosvetovej konkurencie. Si myslím, že Európu, ako vidieť, má veľmi slabý simulačný systém pri emulácie Eh, mali by sme teda eh, sa tomu venovať aj politicky, nie len ekonomicky. Napríklad uh, um, automobilový priemysel napríklad odchádza z Polska do Talianska, lebo nechce ďalej investovať, ale inovačný potenciál sa týka nie len, uh, nie len um, vozidel ako takých, ale samozrejme karoserských prác, uh, E, pneumatik a tak ďalej a tak ďalej. E, nie sú to ľahké ciele. Európa a celý svet čakajú na revolučný prelom v tejto oblasti a treba e, jednoducho, jednoducho podporiť tento projekt komisie a myslím si, že superkredity treba ponechať, pretože, veľmi dobrý, pretože to je veľmi dobrý stimul pre firmy. Grazie, la parola kolega Roy, prego. Veľmi pekne ďakujem. Slovo má pán Roy. Pani predseda, predsednička, vážené dámy a páni, ja si myslím, že všetko to, čo sa doteraz povedalo, je 100% správne, pretože my ako výbor pre priemysel, keď e, to myslíme vážne, že chceme dávať odpovede na otázky, ktoré si kladieme, že v Európe e, chceme mať ďalej priemysel, ktorý bude vytvárať e, pracovné miesta, keď to myslíme skutočne vážne, tak si musíme veľmi um, dobre premyslieť, aké ciele si stanovíme. Eh, je to vlastne eh, tá politika, ktorá za každý rok alebo každého poroka eh, mení tie dohodnuté smerné čísla, táto politika nie je, nie je rozumná, pretože táto neponúka žiadnu spolahlivosť a neodpovedá vôbec tomu, čo by sme <clears throat> si my ako takú silnú podporu priemyslu predstavovali. Ja E, dúfam, že e, nie len to tých pár ľudí, ktorí tu sedí, e, teraz povedia a hovoria, ale že sa na tom aj dohodneme v konečnom dôsledku, aby sme po týchto dňoch mohli povedať, že my stopneme sústavné menenie dodatočných požiadaviek na európsky priemysel. Je to chyba, musíme sa postarať o väčšinu a musíme to komisii a všetkým ostatným ozrejmiť. Všetko ostatné, čo bolo povedané, už nechcem zopakovať, toto všetko bolo správne. My jednoducho musíme počkať, musíme podporiť e, ďalší vývoj. E, ďalší pohľad, ďalší náhľad, ja nechápem, ako môže niekto uh, E, to urobiť, že inovácie a technické zmeny, ktoré slúžia tomu cieľu e, znížiť emisie, ako, ako tieto nezapočítavať, pretože to bola veľmi dobrá myšlienka, pretože každý, ktorý svojimi technológiami a inovácia, inováciami dosahuje technický pokrok, tomu sa to musí započítať. Prečo sa to má robiť len cez nejaké predpisy? Tento, ten princíp tých kreditov bol dobrý a netreba na tom nič meniť. Grazie, la parola Menin. Veľmi pekne ďakujeme. Slovo má pán Menin. Vážená pani predsedajúca, ďakujem za slovo. Hovoríme tu len o technických štandardoch? Alebo tu hovoríme o spotrebiteľoch CO2, škodí ľudskému zdraviu? A ak to škodí, tak našou úlohou, úlohou zákonodarcov je navrhnúť zákony, navrhnúť právne normy a monitorovať úrovne CO2 a znižiť ich na úroveň, ktoré môžu už európsky spotrebitelia znášať. Priemyselné odvetvie automobilizmu nie je e, takým priemyselným odvetvím, ktoré sa dokáže adaptovať cez noc za, na nejaké zmeny. Treba zvládať a riadiť výrobu, to je jasné. Takže tu hovoríme dnes o tom, že bude drahé robiť dodatočné testy, ale tak či tak si treba uvedomiť, že to otvára aj nové cesty automobilizmu. Nový, nové testy budú predstavovať e, finančné bremeno, ale zároveň investíciu. Je to investícia do zdravia a do bezpečnosti. Je to os- stokrát, lepš- stokrát výhodnejšia pre priemyselné odvetvie ako e, pokuta. Takže sme za to, nie len, aby sa prijal celý tento text a lepšie zadefinovali princípy a aby sa nastavili kvóty, kvóty aj na súčasné obdobie, aj na budúce obdobie, aby bolo možné zvýšiť konkurencieschopnosť európskeho priemyslu pretože je nepopierateľné, že mierime k svetu, ktorý má menej, ktorý by mal mať menej škodlivých látok, ktoré vznikajú v dôsledku výroby. V porovnaní s ostatnými budeme potom vo výhode, keď budeme vedieť vyrábať takto. Zároveň musíme pochopiť, že ak chceme dosiahnuť nižšie hladiny CO2, musíme bojovať za celosvetové opatrenia. Cestná preprava zlyháva, pretože je čoraz viac kamionov na cestách a ako povedal predročník, 70 emisí v Európe pochádza z cestnej prepravy. Nielen, že chránime spotrebiteľov, ale aj reagujeme na potreby priemyselného odvetvia. Nedok- nedokážeme to urobiť za lacno, určite to bude veľa stať, ale uvedomte si, koľko stoja banky priemyselné odvetvie a zdravie, keď stojí to isté, je to lepšie. Pán Lange? Ďakujem, pani predsednička, vážne kolegyne a kolegovia. Ja si myslím, že pokiaľ budeme eh, eh, pokiaľ si pozrieme ten inovačný cyklus práve týchto ľahkých užitkových vozidiel, tak nemôžeme eh, prevziať na seba zodpovednosť meniť ten cieľ 147 gramov aj v roku 2020. Myslím si, že to by mala byť eh, tá, ten dopad, tá konsekvencia. Tie, musíme jednoducho potvrdiť tie cele, ktoré sme si stanovili a na tom nič nemeniť. Toto musí byť skutočne taká východzia podmienka na to, aby sme dostali eh, stabilitu do výrobných a inovačných cyklov aj pre Eh, výrobcov. Ja mám pár poznámok k superkreditu a eh, k tomu testovaciemu postupu a postupu po roku 2020. Pán Roli, ja vám dávam zapravdu, že započítavanie sa, eh, započítavanie inovácií, ktoré idú nad každodenný rámec, to sa musí zlepšiť. My máme predsa e, v legislatíve pre osobné vozidlá eko inici, inovácie a je to škandál, že len jedna jediná ekoinovácia bola komisiou zaregistrovaná a započítaná. Um, E, toto sú vlastne nové idei, ktoré e, je potrebné, aby sme započítali a aby boli profitabilné. My musíme vytvoriť stimuly, my musíme vytvárať stimuly na vytváranie e, nových inovácií, musíme ich posilniť a preto teda neviem, že či ten, tá kusová či, či ten počet tých 100 tisíc, či je to správne. Uh, neviem, tu by sme mali sa ešte nad tým zamyslieť a urobiť skutočne cieľo, cieľené inovácie a ich nejakým spôsobom odmeniť. A môj druhý bod, samozrejme, je jasné, že um, tie, ten vývoj pôjde aj po roku 2020. Musíme si stanoviť jasné kroky, ako sa tam dostaneme a nemyslím si, že by malo zmysel teraz ehm, hovoriť nejaké, strieľať tu nejaké čísla, pretože to, sú, to by bola skutočná špekulácia, ale musíme si jednoducho ozrejmiť tú cestu, ktorou sa tam chceme dostať. Jeden z tých diskusných bodov je otázka, či e, chceme mať nejaký nový testovací cyklus, pretože tie diskusie o tomto už máme väčšine a musíme si jasne povedať, že pokiaľ sa do roku 2015 e, nevytvorí žiadny nový testovací cyklus, tak si zoberieme nový, pretože ináč sa to bude stále posúvať. A preto si myslíme, že je dôležité uh, aby sme boli ešte jasnejší, kým sa dostaneme k roku 2020 a potom uvidíme, ako sa budeme pohybovať, aby sme nemuseli teraz e, zapisovať nejaké čísla len tak z brucha. Slovo má spravodajca, pán Piper, a potom bude mať priestor komisia na reakciu. Nech sa páči, máte slovo, pán Piper. Áno, ďakujem, pani predsednička. Hmm, prevažne Chcem sa poďakovať za súhlas mojim kolegom. Mm, tie kritické body, mm, ktoré boli mm, uvedené zo strany SAD a zo strany zelených. Budem sa snažiť tieto nejakým spôsobom akceptovať. Niektorí hovorili, že to číslo 100 tisíc je možno príliš vysoké, určite môžeme o tom ešte diskutovať, ale tá procedúra samotná Myslím si, že tak, ako som to navrhol, tak je to skutočne um, báza, na ktorej môžeme ďalej diskutovať a spolupracovať. Bene, grazie kolega Piper. Ďakujeme vám, pán Piper. Chcem vám pripomenúť, že dátum pre predkladanie pozmeňujúcich návrhov je 30. január, to je lehota na poludne. Budeme mať rozpravu o pozmenujúcich návrhoch na našom stretnutí vo februári a potom ďalej 19. marca. Prechádzame k ďalšiemu bodu. Je to správa pani Hol a má slovo na 5 minút. Nech sa páči. Ďakujem za slovo, pani predsedajúca. Bolo pre mňa zaujímavé, keď som počúvala rozpravu o CO2 pri dodávkach, pri ľahkých užitkových vozidlách, pretože máme podobné problémy aj pri CO2 v súvislosti s osobnými vozidlami. Kľúčová záležitosť, na ktorú treba pamätať, je, koľko osobných aut, nakoľko osobné auta prispievajú k emisiám CO2 je to asi osmina celkového množstva a ak máme lepšie využívať palivo v našich osobných automobiloch, to aj znamená, že šetríme spotrebiteľom aj firmám finančné prostriedky a chránime sa pred prílišnou závislosťou od dodávok ropy. Komisia odhodla, že 27 miliárd eur do roku 2025 a ešte ďalšie miliardy eur do ďalších rokov ušetríme, ak nastolíme tieto opatrenia pre osobné automobily. Prvá vec, o ktorej chcem hovoriť, je vlastne dobrou správou. Nariadenie z roku 2009 funguje, emisie z osobných automobilov klesajú, pretože odkedy toto nariadenie prišlo do platnosti, e, je pozorovať, že má vplyv. V angličtine hovoríme, čo nie je rozbité, neopravovať a možno aj toto je riadiaci princíp, ktorým som sa riadila pri tejto správe. Treba obozretne zasahovať do niečoho, čo má sa ukázať až v roku 2020. Pre automobilový priemysel to nie je až tak ďaleko, ale treba, aby sme mali perspektívu aj za hranicu roka 2020, lebo už aj hovoríme o horizonte roka 2025 a preto by sme sa mali brániť pohnutkám, ktoré nás nútia zmeniť priveľa v nariadení Najprv otázka cieľov do roku 2025. Trošku sa znepokojujem, či by sme vôbec mali o týchto cieľov, eh, cieľoch do roku 2025 diskutovať predtým, než nový cyklo, testovací cyklus príde do platnosti. Je to správa, ktorá sa má eh, schváliť a potom zistíme, ako budú nastavené medzilehoty, či to bude rok 2017, 2018 alebo ako. Automobilový priemysel vysiela základné posolstvo, že potrebuje veľa času, aby sa prispôsobil nariadeniu, ktoré sa v roku 2009 prijalo na únijnej úrovni. Mali by sme možno už teraz naznačiť smer, ktorým sa vydáme. Priemyselné odvetvie prijíma, že to všetko súvisí s tým, že treba ešte viac šetriť aj v oblasti automobilov, a keď hovoríme o roku, o 50 gramoch do roku 2025, to nie je až taký strašne prísny cieľ. Sú analýzy, že by sme mali žiadať ešte viac. Možno e, iba 10 e, nízkoemisných vozidel alebo hybridov by malo existovať. A náklady na to, aby sme to žiadali, je 1600 eur na vozidlo, to je odhad Ricarda. A ak chceme dosiahnuť predtým spomínaný cieľ a vezmeme do úvahu aj životnosť vozidla, naozaj ide o úspory, pretože ak je životnosť dlhšia, tak spotrebiteľ si nemusí kúpiť nové vozidlo predčasne. Toľko k cieľom do roku 2025. Druhá vec, o ktorej chcem hovoriť, je zmena, ktorú navrhujem voči navrhu komisie a tá sa týka superkreditov. Nenavrhujem úplne zmeniť to, čo komisia žiada do roku 2020. Myslím si, že návrh komisie je v tomto dobrý, ale sú tu isté obavy, ktoré sa týkajú superkreditov, ako sú nastavené. Výrobcovia potrebujú stimuly. Naozaj je zložité presunúť sa k nízkoemisným vozidlám, nízkouhlíkovým vozidlám, ale systém nestimuluje iba výrobcov, ale vytvára aj oslabenie cieľov. Je to súčasť hry. Ak porovnáme nízko uhlíkové vozidla a bežné vozidla, máme situáciu, kedy v podstate v praxi sa cieľ e, znižuje a oslabuje. Američania takisto stimulujú výrobu nových, užitkových, nov, nových nízkouhlíkových vozidel, prepačte, ale oni to robia inak, nastavia cieľ pre všetkých výrobcov a keď presiahnú cieľ, tak potom sa zníži celkový cieľ emisií. To znamená, že keď dosiahnu niečo v praxi tak z toho sa dá vyťažiť viac. Je to lepšie nastavený systém. A ja navrhujem, aby sme urobili toto do roku 2020, prevzali to od Američanov a nie superkredity. Ja viem, že je to kontroverzné, všetka tá rozpráva okolo superkreditov e, je kontroverzná, ale do roku 2020 by sme sa mali pokúsiť nastaviť to inak. Teraz budem hovoriť o testovacom cykle. Naši e, voliči, napríklad v mojom volebnom okrsku, neveria tomuto novému celosvetovému harmonizovanému testovaciemu postupu a tí, čo sú zodpovední za jeho vývoj, postupujú príliš pomaly. Treba, aby tento testovací cyklus odrážal lepšie skutočné podmienky pri šoferovaní a aby bolo možné overiť testy. Potrebujeme nezávislých posudzovateľov. A ešte jeden záverečný bod. Spôsob, akým meriame emisie, e, je to, že meriame ich hmotu. Ale komisia hovorí aj o meraní uhlíkovej stopy, keď sa berie do úvahy veľkosť vozidla. Keď máte 6 detí, potrebujete predsa väčšie auto. Ak máte lyže, potrebujete ich dostať do auta, čiže všetky tieto praktické okolnosti treba zhodnotiť a nenavrhujem, aby sme teraz okamžite prešli na inú metodiku, ale od roku 2025 by sme mohli prejsť na meranie podľa tejto tzv. stopy, e, ktorá zohľadňuje veľkosť vozidla. Ďakujem za priestor na vyjadrenie. Ďakujeme vám, pani kolegyňa. Teraz má slovo e, pani Brempt. Ospravedlňujem sa, hovorí pani Van Brempt. Mala som tu byť už na predchádzajúcom, pri predchádzajúcej téme, ale studené počasie v Belgicku z, stiažilo verejnú prepravu. V Belgicku, čo je relevantné práve k tejto téme. Áno, ja používam verejnú prepravu. Prišla som vlakom a električkou. A keď človek niečo hlása, tak by mal sa tak aj správať v bežnom živote. E, vážená pani predsedajúca, je to veľmi dôležitá téma, ktorá zasiahne priemyselné odvetvie automobilizmu, konkrétne výrobu osobných automobilov. A toto by sme aj u nás, v krajine, odkiaľ som, mali riešiť, lebo to je závažný problém. Niekedy sa e, spochybňuje realizácia cieľov v praxi, ale opak je pravdou. Priemyselnému odvetviu treba dať istý smer, isté cieľa, aby vedel, ktorým smerom sa je hodné vydať. Mali by sme byť ambiciozni a žiadať aj od automobilového priemyslu, aby bol ambiciozný. Cieľ, ktorý sme nastavili na rok 2007, e, je dosiahnutelný, mali by sme na ňom trvať. Automobilový priemysel by mal vedieť, čo od nich budeme žiadať, ktorým smerom sa vydať. Mnohí e, výrobcovia sa prispôsobili a zdá sa, že do roku 2020 dosiahnu stanovené ciele. Chceme urobiť aj to, že nastavíme na cieľe na rok 2025 e, podľa tej istej e, rovnice alebo filozofie. Najprv povieme priemyslu, priemyslu, ktorým smerom sa vydať, kde je ten maják, kde je tá meta a potom trváme na realizácii v praxi. Je tu problém testovacieho cyklu. Myslím si, že máme tu dostatočné vedecké informácie, aby sme mohli si dovoliť nastaviť aj cieľ na také ďaleké obdobie, ako je rok 2025. Potrebujeme totiž stimulovať inováciu a je pravda, že existuje rozpráva o ekodizajne, eko konštruovaní vozidiel ekologickom a o superkreditoch, ale nemali by sme vylievať dieťa so špinavou vodou z vaničky, podľa anglického príslovia, ale mali by sme zabezpečiť, že dosahujeme ciele stimulovanou inováciou aby sa nedovolilo priemyselným odvetviam produkovať vozidla, ktoré sú e, vysoko znečistujúce životné prostredie. Superkredity a ekologický spôsob konštrukcie vozidiel by sa mal využiť takým spôsobom, aby sa dosiahla inovácia a nie, aby sa vytvárali e, sivé zóny, ktoré nie sú ovplyvniteľné právnymi normami. Treba zabezpečiť, aby hodnoty, ktoré sa merajú testovacími cyklami, korešpondovali s hodnotami v realite. Na tom ešte treba odviesť veľa práce. A moja skupina predloží, postpolitická predloží sa návrhy v tejto veci. Ďakujeme vám a teraz má slovo pán Šedo. Ďakujem za slovo, pani predsedajúca. Vo francúzských, eh, francúzskom denníku dnes ráno som čítal o tom, že sa zatvárajú fabriky, kde sa vyrábajú autá. Renault zatvára niektoré prevádzky a to v Európe, na kontinente. Takže čelíme situácii v Európe, kedy ani nevieme, či ponechať výrobcov automobilov samých na seba, aby už nejako si s krízou e, poradili s e, zníženým dopytom a so zvýšenou medzinárodnou konkurenciou? Alebo či by mala aj Európa únia sa istým spôsobom pohnúť smerom k modernizácii automobilového priemyslu a výroby? keď sa stretávame s výrobcami automobilov, hovorí pán Žado, vieme, že všetci volajú po výnimkách. Stretávame sa s nimi e, v Európskej asociácii výrobcov aut a tam sa obávajú nových nariadení, nových právnych noriem, pretože to bude mať dopad na ich priemyselné odvetvie. A to isté sme počúvali pred 5 rokmi, keď sme pripravovali toto nariadenie. Máme politickú zodpovednosť. Dovolíme výrobcom vozidiel, aby si robili, čo chcú, aby sa vysporiadovali s krízou, ako chcú, alebo pri, budeme súčasťou riešenia. Prispejeme k lepšiemu. Ja som skôr za tú druhú cestu pretože vychádza z ekonomických, hospodárskych analýz pozitívneho dopadu treba povzbudiť, podporiť redukovanie emisí CO2. Máme k dispozícii štúdie, ktoré sa vykonali v členských štátoch EÚ. Tie si môžeme naštudovať a ak konštruktory navrhnú motory, ktoré majú rovnaký výkon, ale emitujú menej CO2, tak je to inovácia v rámci priemyselného odvetvia. Je to aj tvorba nových pracovných miest. Chcem počiarknúť, že tu vlastne ide o dobrú správu, o možnosť vytvoriť pracovné miesta. Je to dobrá správa pre európske platobné, platobnú bilanciu, pre saldo a pre export modernejších vozidiel do rozvíjajúcich sa krajín. Musíme však vyvážať také modely, ktoré budú dobre fungovať a budú atraktívne aj pre rozvinuté krajiny a budú plniť aj ambície rozvinutých krajín. Takže podporme také ciele, také mety, ktoré zodpovedajú 80 gramom do roku 2025 Podporujeme i revíziu testovacích cyklov emisií, testovacích postupov pre eh, emisií. pretože to je základ pre tvorbu ambícií, dobre meranie. Ďakujem, slovo má pani, pán Tošenovský. Ďakujem, pani predsedajúca. Keďže už predchádzajúci bod sa venoval podobnej téme, ale tu vstupujeme do trošku inej oblasti. Predsa len súhlasím s kolegom, že to je ťažké rozhodnutie, či úradne byť ambicioznejší, či viac zvyšovať méty, či byť prísnejší, alebo či dať väčší priestor trhu, že toto je zložité. Ľudia hľadajú také autá, ktoré spotrebujú menej pohonných hmôt. To je pravda. Automobilový priemysel je pod obrovským tlakom, pod obrovským hospodárskym tlakom, to vieme všetci a samozrejme táto rozprava či informácie, že sa dostávajú do ťažkej situácie, či, či je to taktika zo strany automobilového priemyslu takto informovať. Podľa mňa je dôležité byť obozretný v túto chvíľu, nenechať sa zlákať tou administratívnou motiváciou. Súhlasíme so spravodajkyňou v tom, že do roku 2020 by sme nemali hýbať so stanoveným cieľom, pretože by sme mohli priniesť ešte viac neistoty do predmetného segmentu. V automobilovom priemysle sa totiž zbieha veľa iných aktivít, aj iné priemyselné odvetvia tam majú svoje cieľové produkty umiestnené. Veľa ďalších aktérov a aktivít hospodárskych sa zbieha v tomto bode vo výrobe automobilov. Preto by som bol naozaj obozretný pri stanovovaní nových cieľov po roku 2020. My môžeme určite o nich diskutovať, diskusia je rozumná vec, zber údajov o tom, ako sa táto oblasť rozvíja, je v poriadku. To, že mnohé automobilky sú pred zatvorením prevádzky, to je fakt, pretože e, na nich dolieha nielen hospodársky tlak, nielen to, čo zažíva Európa, ale dolieha na nich i to, ako rýchlo zvládať inovačné cykly. Rovnako si myslím, že superkredity majú slúžiť na to, aby motivovali k hľadaniu nových technológií. Ja by som bol za zachovanie superkreditov, pretože iba tak, len tak administratívne určiť smer, ktorým sa bude vyvíjať odvetvie elektromobilov, odvetvie plynových agregátov alebo úplne nová technológia, to by som sa obával takto niečo nastavovať, takto stanovovať cestu administratívne od stola. Preto za našu politickú skupinu by som sa prihováral za stanovisko, nesnažiť sa pri veľkými ambíciami tlačiť automobilový priemysel do ešte väčšej neistoty, než ktoré je Potrebujeme stabilitu, potrebujeme vedieť, ako sa bude táto oblasť rozvíjať ďalej po roku 2020. Našou snahou bude dodržať limity, dodržať emisné limity, ktoré sú dané a neísť do väčších dramatických tlakov na automobilový priemysel. Ďakujem za priestor na vyjadrenie, pani predsedajúca. Ďakujeme vám. A slovo má teraz opäť pán Píper. Ďakujem, pani predsednička. Jasné bolo, že eh, to, to bolo zo od zelených pravidla, pravidla, pravidlá, len vyššie, rýchlejšie, ďalej. Ale musíme si pri celej tejto veci premyslieť, že pokiaľ bude, pôjdeme v Európe čím ďalej, eh, tak sa tak sa, a, e, tak nás bude čím ďalej tým menej. My musíme jednoducho a, e, z, a, e, ponechať si konkurencieschopnosť v automobilovom priemysle v Európe a aj zelení by mali pri... A to, čo tu uh, hovoria uh, zelení, toto nám k tomu neprispeje. ja sa vám chcem poďakovať, pani kolegyne na mieste pani, pána Brezinu. pán Brezina žiaľ nemohol prísť, bolo to uh, boli tu z vašej strany osobné poznámky a to nebolo od pána Brezinu, pokiaľ viem, ale ďakujem, že ma, nás podporujete uh, uh, pri dosahovaní tých cieľov a stanovaní cieľov 20, stratégie 2020, ale to, čo ste hovorili, um, prejsť do roku 2000 2025 na 80 gramov. A keď eh, pani Holder sa eh, obávate, eh, čo sa bude diať s veľkými rodinami a s veľkými autami, keď si poviete, že tam sa musia E, tam sa musia e, dostať e, a musia do toho auta dať ešte aj lyže. No neviem, ja si skôr, ja skôr obávam o rodiny, ktoré si možno, že nebudú môcť vôbec dovoliť nejaké auto, pretože tie auta sú čím ďalej tým drahšie a chudobnejšie rodiny si nebudú môcť dobré auto dovoliť. A toto skutočne musíme zohľadniť. My nie sme za to, aby sme ja si myslím, že potrebujeme oveľa viac informácií, aby sme zohľadňovali tie, príslušné cie, tie prísnejšie ciele. My chceme eh, toto naformulovať, ale aj tu sú určité výskumy. Ehm, ehm, takisto ehm, musím si počkať na ten harmonizačný proces eh, celosvetový. Ešte posledná, podmien, eh, posledná, posledná poznámka k superkreditom. Uh, um, samozrejme tí, ktorí vyvíjajú nové inovácie, ktoré ich niečo stoja, tie chcú robiť nákladovo, um, nákladovo relevantne a musíme im to započítať. Myslím si, že to je veľmi dôležité. Ak by sme teraz začali stanovať ciele v zmysle stratégie 2020, tak to by nemalo e, nemalo by, ne, nebolo by to e, správne a musíme proste byť otvorení kompromisom. Prego. Ďakujem pán Piper, pán Láne, ako ďalší. Ďakujem pekne pán Piper. Um, Európsky týka legislatíva týkajúce sa CO2. Vidíme, že sa tá stratégia posilnila. My v celosvetovo vidíme, že tie legislatívy idú týmto smerom a keď si zoberieme globálny predaj automobilov, tak Európa sa nemôže stiažovať, čo sa týka uh, umiestňovania na trhu našich vozidiel, čo sa týka legislatívy. Pár poznámok aj tu, myslím si, nemôžeme čakať na tento ominúzný celosvetový cyklus, pretože už 10 rokov asi sa o tom diskutovalo a má to dočinenia aj s otázkami, eh, otázkami eh, konkurencieschopnosti. A nemôžeme stále čakať, že s nami budú Američania súhlasiť alebo nie. A keď si to chceme vyvinúť po roku 2020-2015, to končí diskusia z celosvetového cyklu a zostávame a jednoducho zostávame pri našich starých veciach, pretože inak sa to všetko bude uh, do nekonečná predlžovať. Máme užitkové e, vozidla, veľké e, nákladné automobily, takisto motocykle. Tu všade sme mali túto istú diskusiu. A musím si, musíme si povedať, že aj tu si musíme stanoviť postup, ako chceme pokračovať v roku 2020. Musíme si to jasne definovať. My tu máme uh, v Bielej knihe EU e, máme jasné intencie, ako chceme pokračovať v doprave a musíme jednoducho z toho odvodiť jednotlivé kroky. A potom e, k tým superkreditom. Pán Piper, aj tu neviem, či sa to musí a, previazať na objemy. E, pre, samozrejme, veľký, malí výrobcovia to majú ľahšie ako veľkí výrobcovia. Ale možno by sme to mali, možno by sme to mali um, prepojiť s predanými objemami a nie s vyrobenými objemami, no neviem uh, čo má väčší zmysel, ale v každom prípade musíme zjednodušiť ten postup tak, aby sa tie inovácie dostali na trh rýchlejšie. Ja, mám, ja som položil otázku komisiu, prečo sa za posledný rok uh, schválila len jedna jediná inovácia v rámci superkreditu, komisia mi slúbila, že mi odpovie. Musí to aj urobiť, pretože pokiaľ sa to neurobi, tak to bude musieť v legislatíve zohľadňovať. Takže musia byť stanovené jasné pravidlá pre superkredity a jasné pravidlá pre kroky nasledujúce po roku 20, 2020. Langen, prego. Ďakujem. Slovo má, ďakujeme pánu Delangenovi. Slovo má pán Langen. Ďakujem veľmi pekne. E, ďakujem pani predsednička. Samozrejme, hovoríme tu o kompromisoch v tých prvotných e, e, v tých prvotných dokumentoch. Vieme, že tie ciele, ktoré sme si stanovili, sú veľmi ambiciozne, ale napriek tomu kresťanskí demokrati a sociálni demokrati hovorili, o ambicióznych cieľoch od Greenpeace, nie sú to zelení. Eh, eh, toto sa, od, toto sa samozrejme eh, odrazilo aj na inovácie. Pán Lange tu ešte vtedy nebol. môžem vám to potvrdiť. Za prvé je to zostrenie, ktoré navrhuje komisia, čisto priemyselno-politické. Toto nemá nič dočinenia s úsporami CO, emisí CO2, pretože máme programy Eh, od, emisne, eh, od obchodu s emisí až po vzdušnú dopravu, až po ďalšie eh, obchodné systémy. Toto všetko zrozkutalo v Európskej únii. To znamená, že s týmto to nemá dočinenia nič. Za druhé je tu skutočnosť, že doterajšie podklady boli také úspešné. To bola tá kombinácia superkreditov, technologických stimulov a udržateľných drhodobých cieľov. A keď sa teraz a to je vlastne tá otázka, keď si teraz stanovíme dl- nový dlhodobý cieľ uh, tých 95 eh, gramov, tak ako to navrhovala komisia, ako to pani eh, Roy ešte eh, zostrila, tak potom nie len, že požadujeme niečo od priemyslu, ale my si vlastne osobujeme, že lepšie ako inžinieri vieme stanoviť, čo je technicky možné. Pretože tento cieľ znamená, že žiadne osobné, osobný automobil, ktorý, dostane, ktorý bude pripustený do prevádzky nesmie, uh, nesmie spotrebovať viac ako stanovené číslo na 100 kilometrov. A to je absolútne nezmy, absolútny nezmysel. A ten, to oplakávanie tu e, príliš veľkých aut e, alebo dlhodobých e, výhod pre uh, spotrebiteľov, toto všetko sa neudeje, keď prestrelíme cieľ. A pani e, Roll, ktorá už v roku 2008 zastupovala e, niečo, čo má v návrhu správy, čo sa týka tej uhlíkovej stopy a čo sa týka tých e, ambicióznych cieľov. Už tedy volá, kedy Eh, to chcela mať cieľ 75 gramov, to všetko sme tu už mali a my sme našli iný kompromis. A nie je vôbec žiadny dôvod práve s ohľadom na obrovskú, eh, obrovský uh, automobilový priemysel tieto cieľe nejako zostrovať. A ja nechápem ani komisiu, pretože pokiaľ uh, žiadajú konzekventnú priemyselnú politiku, na jednej strane, na druhej strane majú rezort, ktorý robí uh, tomu, voči tomu odpor. Takže sú to na jednej strane subvencia na druhej, a zároveň zostrenie predpisov. Toto jednoducho nie je v súlade a preto by som chcel chcel kolegom Piperovi, Brečdovi, eh, Langemu a ostatným. Chcem s vami súhlasiť, pretože pokiaľ budeme, eh, pokiaľ naformulujeme dlhodobý cieľ, tak to nemôžeme potom po 5 rokoch meniť, ale musí to vydržať najmenej 15 rokov, alebo fantáziu máme dosť veľkú. 70, eh, 75 gramov do roku 2030, ale nie 75 gramov v roku 2020. Ďakujem. Slovo má pán Vidal Quadras. Ďakujem za slovo, pani predsedajúca. Návrh komisie pozmeniť nariadenie, aby sa mohli spresniť aspekty emisí v týchto vozidlách, v osobných vozidlách, to je niečo veľmi podobné tomu predchádzajúcemu bodu, takže je tu mnoho takých prvkov, ktoré sú spoločné s cieľom zvýšiť efektívnosť. Navrhoval by som sekretariátu ITRE, samozrejme, ak i koordinátori, ktorí budú súhlasiť, že na budúce, pokiaľ ide o tieto dve nariadenia, mohli by sme o nich diskutovať spoločne. Hej? V podstate ide o temer to isté. Môžeme ich spojiť do jedného bodu rokovania. Ale to len návrh zatiaľ. Pokiaľ ide o stanovisko pani Halls, pani Hall, tak e, naozaj je to dôležité, o čom hovorí. ste, by mala spolupracovať aj s členskými štátmi, aj s regiónmi e, na vývoji vozidel s ultranízkými emisiami. Chcem poďakovať pani Fione Hall aj za to, že nás upozornila na určité nezrovnalosti v spôsobe zaznamenávania emisí. Pretože toto vlastne vedie k nesprávnemu pohľadu na situáciu. Súhlasíme s tým, že treba vytvoriť spôsob alebo nájsť metodiku presného výpočtu emisí. Podľa mňa by sme mali počkať na výsledky testovacích procedúr, teda harmonizácie testovacích procedúr e, na globálnej úrovni. Čiže navrhovalo sa, že jednak bude tu prvé, prvá etapa v 2015, ďalšia, potom zase o dva roky ďalšia, takže bolo by dobre, keby sme nemenili každú chvíľu tieto prístupy. Mali by sme sa snažiť aj o určitú stabilitu. Nevidím tu ani potrebu vytvárať nejaké ciele e, do roku 2025. Vlastne teraz potvrdzujeme ciele do roku 2020 a nemali by sme sa snažiť stanovať si ciele do roku 2025, teda aspoň nie v tejto etape. Teraz by sme mali sa snažiť najprv splniť to, čo je vytýčené do roku 2020 toto priemyselné odvetvie si je, vedomý, je si vedomé tejto situácie, vie o tých cieľoch a mali by sme teda zamerať svoje úsilie na dosiahnutie týchto cieľov. Keď začneme debatovať o nových cieľoch zasa, tak vlastne mm, bolo by to asi malo užitočné, pretože nemáme ešte najnovšie metódy, ako vypočítať správne tie emisie. Ďakujem. Ďakujeme pekne. Slovo má pán Kramer. Ďakujem vám pekne. Ďakujem vám za stanovisko, ktoré ste napísali. Ako to správne vidím, tak um, diskutujeme o tom, um, o čo sa udeje po roku 2020. Ja chcem ešte priniesť jeden argument. Uh, a to nie len to, čo je tu v priestore, ale aj to, e, čo si, nám, čo, čo si napísala Fiana, pretože nemáme automatickú súvislosť medzi ambicióznymi cieľmi CO2 a úspechom e, atomového priemyslu na trhu. A keď si zoberieme, že európske CO, že, že e, ten, ktorý má najväčšie emisie CO2, je šampiónom na trhu výrobcov, Ehm, Nož, máme tu eh, aj niečo viac ako eh, dodržiavať cieľy CO2 eh, pri uplatnení automobilov na trhu. Myslím si, že niektoré ciele je veľmi ťažko porovnávať, ale keď ich adoptujete, keď ich dostanete na spoločného menovateľa, tak je potom Európa šampiónom, najambicioznejším legislatívcom v oblasti legislatívy CO2. A keď dnes hovoríme o číslach pre a po roku 2020, tak si musíme povedať, že máme isté hranice fyzikálne realizovateľného pri menšom pre tých, ktorí sú sú schopné agovať na trhu. Takže máme uh, spaľovacie motory, ktoré sú na trhu. Máme určité čísla, tieto presne ale nepoznáme. A uh, pri priemere CO2 je jasné, že tá technika, ktorá je dnes k, dos, k dispozícii, ktorá je zaplatiteľná, ktorý, ktorú sú ochotní spotrebitelia zaplatiť, tak to, tieto ciele nemožno s touto technikou dosiahnuť. A kam nás naša cesta zavedie, no uvidíme. Môže ten cieľ byť 70, 75, nevieme, nevieme vôbec. A my si myslíme, že tento výbor nie je povinný to dnes stanoviť. Musíme si nechať čas a a Betláne, ja som absolútne tvojho názoru, že my nesmieme nechať otvorené, aby sa na základe nejakého testovacieho cyklu stanovali ciele pre rok 2020, pretože pokiaľ bude nejaký nový testovací cyklus, tak samozrejme ho musíme e, vyhodnotiť a pokiaľ nebude nový, musíme to testovať starým. Ale, keď si, ale my si jednoducho nesmieme uh, my nemôžeme stanoviť nejaké, nový, nejaké nové ciele bez toho, aby sme vedeli, aký testovací cyklus to bude. A toto jednoducho musíme urobiť aj preto, aby sme zabezpečili kontinuitu a bezpečnosť plánovania v, tejto, v tomto priemysle. Prego. Komisia má slovo. Ďakujem za slovo, pani predsednička, ďakujem aj pánovi Piperovi aj za názory tu vyslovené. Rád by som začal tým, že sa vrátim troška ešte ku stanovisku, ktoré súvisí s dodávkovými, teda ľahkými užitkovými vozidlami. Najprv je to proces prehodnocovania a potom otázka superkreditov. Pokiaľ ide o samotné prehodnotenie a revíziu, komisia naznačuje, že by v roku 2014 mohla začať takýto proces a to sa týka toho dlhodobého cieľa do roku 2020. Myslím, že to je v súlade s tým, čo sme robili aj v minulosti, pretože ak tých, e, v roku 2011 sa vlastne schválilo, e, že to bude 147 gramov a vlastne na obdobie 9 rokov sa to vytýčilo, aby bol možné ten cieľ splniť. Čiže Vlastne ide o to, aby sme dali e, výrobcom za tých 90 rokov dopredu určitú istotu. To je dôležité, keďže máme dočinenia s globálnym priemyslom, s globálnym odvetvím, tak e, hovoríme o globálnom trhu. Viacerí prítomní hovorili aj o bielej knihe v oblasti dopravy, alebo hovoríme tomu aj roadmap, cestovná mapa alebo plán, a týka sa to doplavy, dopravy aj celkovo ekonomiky. A máme vytýčený dlhodobý cieľ. Samozrejme, automobilový priemysel tiež vie, kam sa uberá z dlhodobého hľadiska, takže viac menej tu vytýčujeme určitý dlhodobý rámec v súvislosti s tým cieľom. Ďalej, superkredity. Chcel by som na začiatku hneď pripomenúť, tých 27 štátov sa dohodlo, že Cieľ bude 147 gramov na kilometr. V roku 180... vlastne Zatiaľ ešte vlastne, pokiaľ je užitkové vozidla, sme na úrovni 181 gramov, čo sa dosiahlo, čiže ešte tam ostáva priestor na vylepšovanie. Ak, ak hlavne zavedieme 50-percentné limity, tak e, sa dostaneme ešte ďalej, ďalej tam je nejaký multiplikačný faktor, ktorý nás tiež vzťahuje zatiaľ od cieľa. Ďalej. Ďalej tam máme obdobie 2017 až 2019 a ešte navyše sme zvýšili aj strop, ako povedali viacerí prítomní, z 25 tisíc na 100 tisíc a to je ekvivalent Volkswagenu alebo Mercedesu, pokiaľ ide o celoročný odbyt. Čiže vlastne, keď máme cieľ 175 gramov, tak to by sa dalo dosiahnuť. Pokiaľ ide o dlhodobé ciele na rok, do roku 2020, teda, predpokladáme, že sa to dá dosiahnuť pri e, cene 150 eur na jeden užitkový automobil. Podľa odhadov to umožní ďalšie 2 milióny, ďalšie 2 milióny tón CO2, a aby sa tieto mohli voľniť do atmosféry v období 2020 až 30. Ďalej, e, aliancia mm, malých a stredných podnikov, a ďalšia významná aliancia sa s nami stretla v tomto týždňa. Hovorili sme o 118 gramoch a malé a celé stredné podniky vlastne sú skôr za to, aby sa teraz pritvrdilo ten cieľ. Po druhé, chcel by som sa dotknúť ešte aj niečoho, čo je e, relevantné pre oba, e, obe správy, teda aj pre užitkové vozidla, aj pre ositl, osobné. A to je vec, ktorá sa týka testovacích cyklov. Rozčelujeme čo tu máme dnes a na čo sú zvyknutí aj výrobcovia. Ale celé roky sa vlastne pod zaštitou OSN pripravoval nový testovací proces dvojité LTP. A na rok 2014 sa očakáva, že aj v rámci komisie na DG Enterprise e, príde nový návrh legislatívy. Potom máme nejaké obdobie, ktoré umožní, aby sa daná legislatíva dostala do praxe. Čiže keď hovoríme o týchto dvoch návrhoch, tak vlastne by sme upravili testovací, sku... testovací cyklus tak, aby náročnosť a prísnosť testov bola adekvátna, aby sme sa neodchylovali od cieľa. Ďalej, pokiaľ ide o samotné vozidla. o osobné vozidla teda, Hovorím o dlhodobých cieľoch. Spojené štáty majú e, vytýčený cieľ do roku 2025, ale na rok 2025 tých 70 gramov, to je dosť e, značný, náročný cieľ, to je asi e, znižovanie o 6 gramov za rok, ale musíme samozrejme harmonizovať tieto ciele aj s výrobcami. A my sme skúmali, že tých 70 gramov, či by sa dalo dosiahnuť do roku 2020. No, musíme hovoriť aj s výrobcami. A priemerné e, auto z hľadiska nákladov e, by to proste asi nebolo veľmi výhodné, keď to takto zhodnotíme. Ďalej, superkredity. Myslím, že je fakt, že e, stanovisko komisie je veľmi známe aj z hľadiska štúdie dopadov. Je to ale vec, ktorá je technicky neutrálna a výrobcom dáva možnosť eh, zvyšovať svoje ambície z hľadiska odbytu vozidiel. A pokiaľ ide o vyššiu úroveň multiplikačných faktorov, tak vlastne úspory by boli nižšie. Ďalej, uhlíková stopa. Veľmi pozorne sme to skúmali aj v našej štúdii, ale keď máme aspekt výberu, čo si môžu vybrať výrobcovia a do roku 2020, tak e, tu e, sme narazili na to, že to bude dosť ťažké implementovať. Ale po roku 2020 je to vlastne téma, ktorá si zaslúži, aby sme sa aj opäť venovali. Na záver myslím, že by som chcel ešte reagovať na aspekt ekoinovácie. Je to proces, ktorý prebieha, ale na záver by som chcel povedať, že jedna ekoinovácia bola schválená, jedna ešte v procese a tešíme sa na ďalšie, ktoré k nám prídu. Ďakujem. Bene, ci scusiamo, ma purtroppo per colpa mia siamo in grave ritardo. hovorí pani predsedajúca, a to je moja chyba. Troška e, meškáme časovo. Bola som troška príliš štedrá pri pridelovaní e, rečníckého času, ale o 11. príde pán minister a preto teraz dávam slovo opäť pani Hall. Ďakujem pekne a ďakujem všetkým za ich pripomienky, ktoré veľmi pomohli. Myslím, že som e, to e, správne pochopila, že by sme nemali nejak e, spochybňovať cieľový rok, teda 2020. Pokiaľ ide o globálnu konkurencieschopnosť, súhlasím s pánom Langem. Naozaj musíme postupovať opatrne a dávať si pozor, aby sme nezačali zaostávať oproti svetu. A samozrejme, že nechceme, aby náš priemysel vlastne ostal v pozadí a nebol schopný konkurovať na trhoch. Preto samozrejme treba aj pokiaľ je o emisie pritvrdzovať požiadavky. Ďalej, to, čo hovoril pán Píper, e, cenová dostupnosť, a vlastne aj náklady ná, samotné pri kúpe môžu byť vysoké, ale potom z hľadiska prevádzky už tam môžu nastať úspory. Pretože v podstate e, mám každodenne dočinenia e, s stiažnosťami, že teraz sú príliš veľké náklady na to, čo ľudia musia vynakladať na palivo. Takže vlastne, ak sa pozrieme na celkový životný cyklus, ide o to, aby sme pomohli spotrebiteľom s tým, že sa bude znižovať spotreba vozidiel. A čo povedal pán Langen, chcem hlavne zvorazniť, že hovoríme o priemerných cieľoch. Nepovedal som, že každé jedno auto musí dosiahnuť do roku 2025 úroveň 70 gramov emisí. Nie, nie, hovoril som o tom, že to je priemer. A ďakujem aj pánovi Vidalovi Kvadras o, v súvislosti s tým, čo povedal o stimulovaní. Ale zatiaľ ešte nemáme inú cestu, než cez úvodné ustanovenie, že by sme to dostali do dokumentu. Ale musíme sa oprieť aj o správnu prax, a tam máme veľmi dobré príklady, že existujú vozidlá s veľmi nízkymi emisiami, elektri- elektromobily a tak ďalej. A na záver, otázka testovacích cyklov. Mám problém s tým, že by sme mali len tak sedieť a čakať. Sme Európsky politici príjmame rozhodnutia na úrovni EÚ a nie je správne, aby sme si len tak e, povedali, toto sa nás až tak netýka, umieme si ruky od toho, hej. Sme zodpovední za to, čo tu robíme. Proste máme aj v súčasnosti európsky testovací cyklus, komisia na to poukázala, a máme teda aj zodpovednosť e, ho revidovať, tento cyklus, a myslím, že máme od odborníkov, ktorí dokážu e, prispôsobovať ten náš cyklus tomu, čo stanovuje EHK OSN. Našou zodpovednosťou ako politikov je konať. A potom ešte k vyjadreniu pána Kramera. Hovoríme o CO2. Hej. Toto je vlastne súčasť toho veľkého obrazu. Nejde o ochranu e, nejakého naredenia, ktoré sa týka e, výrobcov. Proste nemali by sme si e, pliec veci. Toto je o CO2. Ďakujem. Ďakujem pekne pani kolegyni Hall chcem pripomenúť, že lehota na predkladanie návrhov je 31. január 12.00 a potom 19. marec. Pán Vidar Quadras prišiel s návrhom, aby sme debatovali o oboch týchto správach spoločne. Asi by to bolo užitočné a zaujímavé zhodnúť sa, keby sa teda spravodajcovia, teda pán Píper a pani Ho, zhodli alebo dohodli na tomto. Ak dovolíte, budeme pokračovať v programe. Ja chcem pripomenúť, že o 11. nás navštíví írsky pán minister, pán Rabit. Takže naozaj musíme teraz e, byť veľmi prísni, pokiaľ ide o pridelovanie rečníckého času. Prepáčte. Takže pristúpime k ďalšiemu vodu programu. Je to bolo číslo 5. A dáme priestor pánu Šonu Kalimu. A téma je ochrana fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov. Takže, ak dovolíte, budem hovoriť stručne, vzhľadom na časové obmedzenia. Nariadenie a návrhy sa dostávajú teraz do kritickej etapy našich diskusii. Máme okolo 390 pozmeňujúcich návrhov. Na začiatok chcem povedať, že to, čo sa tu deje, odráža do istej miery presne tie isté body, ktoré hovoril aj, hovorili aj kolegovia pán Píper a pani Hall v súvislosti s globálnou alebo konkurencieschopnosťou Európy. Hej. A preto naredenie, ktoré navrhuje komisia a ešte aj niektoré ďalšie návrhy, ktoré predkladá aj pán Albrecht z gestorského výboru LIBE. Ehm, a ešte chcem povedať, že vlastne aj dopadová štúdia, ktorú sme realizovali, tá sa nakoniec ignorovala, ale myslím si, že hlavne v našom výbore ITRE by sme mali toto zohľadniť, pretože je to dosť nepokojivé, že aj dnes zistujeme, že príliš mnoho ľudí si myslí, že ak chcete chrániť podniky a malé a stredné podniky, že nechránite aj E, spotrebiteľov. Však aj malé stredné podniky sú zároveň aj spotrebiteľmi. A okrem toho ide aj vytváranie pracovných príležitostí v rámci EÚ. Čiže aj toto treba brať do úvahy, ako vlastne legislatíva ovplyvní e, jednotlivé odvetvia v Európe. Čiže je to veľmi dôležitá vec, o čom tu hovoríme. Čiže máme povinnosť, hlavne v našom výbore, aby sa to, čo je v priemysle a v priemyslom odvetví vôbec, o ktorom hovoríme, aby sa to prejavilo v našej práci. Takže budem sa venovať detailov a ak prekročím čas, prosím ma zastavte. Čiže anonymizácia o tom sme hovorili a nemusíme sa tomu už venovať. Ďalej, definícia toho kontrolóra, to je tiež vlastne už objasnené. Ten kontrolór vlastne bude stanovovať ďalej. Vlastne už včera sme diskutovali aj na predchádzajúcich eh, troch tieňových zasadnutiach sme o tomto hovorili v súvislosti s kapitolou číslo 3, že by tu mohlo byť, mohla by sa dosiahnuť dohoda ohľadne 77 kompromisných návrhov a mnohé z týchto boli dosť kontroverzné a ide o tie pseudoanonymizované údaje a zašifrované údaje. Potom minimalizácia dát, čo je dôležité pre podniky. Ide o zjednodušenie e, vzťahov subjektov, ktoré spracovávajú tieto údaje, čiže procesor a, a subprocesor. Tiež si musíme byť vedomí aj toho, že tu je aj cloud a to súvisí tiež s minimalizáciou dát. Máme aj nový článok 13 odsek 3, kde sa hovorí o informáciách v súvislosti so sieťami. A to je veľmi legitímny bod o, týto, o týchto veciach hovoriť. Ďalej, článok 33 odsek 1 zavádza výnimku pre malé a stredné podniky, pokiaľ ide o ochranu údajov. A Samozrejme, treba tiež e, postupovať prakticky, z praktického hľadiska vyhnúť sa možným škodám. Ďalej článok 34 tam sme niečo vypustili, chceme znižiť eh, byrokraciu a vlastne tým, eh, že vlastne v niektorých oblastiach nie je potrebné pridávať eh, ešte no, tým, že by sme zvyšovali byrokraciu. Pokiaľ ide o medzinárodný prenos dát, tak tam sú pozmienice návrhy. Ďalej článok 42 objasňuje vzťahy pokiaľ ide o medzinárodný prenos dát, ďalej 42 odsek 4a. Toto je dôležité, že sa dáta dajú aj v podstate zapečatiť a ide o to, že by sme mali nejakým spôsobom odmenovať tých, ktorí preukážu, že vedia e, uplatňovať správne princípy riadenia a správy. Ďalej 58, tam sa, tá sa vypustila. A ďalej článok 60, tam sa tiež vypustilo niečo, čo súvisí s mechanizmom konzistentnosti. Takže myslím, že to je z mojej strany všetko. Ďakujem. Pani predsednička, ďakujem. Vážení kolegovia, teraz má slovo pani Tica. Vreau să mulțumesc domnului Kelly. Ďakujem pani predsednička. Ja sa chcem poďakovať pre pánovi Kellymu za, jeho, za spoluprácu. My sme mali veľmi jasný pracovný plán e, na stretnutí tieňových spravodajcov. Včera sme mali takisto veľmi užitočné stretnutie ktoré prinieslo svoje ovocie a teraz e, k tým pozmeňovacím návrhom. My chceme e, podporiť všetky pozmeňovacie návrhy, ktoré e, sa venujú redukovaniu práv komisie v rámci delegovaných právnych aktov, tak aby komisia mala čo najmenej delegovaných právnych aktov. Pre všetkým, aby sa zachovala technologická Uh, neutralita privacy by design a privacy by default. My uh, sa chceme takisto brať E, my chceme, aby sa to um, premietlo aj na všetky inštitúcie v EÚ. Ja neviem, prečo by mali tieto tvrdé pravidlá platiť len pre podnikateľovanie aj pre európske inštitúcie, ktoré takisto pracujú s osobnými údajmi. Ja si myslím, že je veľmi dôležité, aby sa určité definície objasnili. My sme o tom hovorili včera. Hovorili sme o pozmeňovacích návrhoch, o anonymizovaní údajov a pseudoanonymizovaní, tak teda ako to hovoril pán Kelly. Tu je potrebná ešte ďalšia diskusia a rozpráva, pretože to sú veľmi dôležité témy práve v oblasti tohto konceptu, týchto definícií. A potom e, tu máme ďalšie aspekty, ktoré nám ležia na srdci a to Eh, je záležitosť týkajúca sa medzinárodných zmluv. My tu máme lehotu 5 eh, rokov ako prechodné obdobie, toto sme, o to sme požiadali, tak aby mohli medzinárodné zmluvy, ktoré boli podpísané, ratifikované vstupy do platnosti, ale to, to sa eh, ale tieto medzinárodné e, zmluvy musia byť, e, tie, ktoré boli predpísané pred týmito lahotami, musia byť prispôsobené na novú európsku legislatívu. Ja si myslím, že register DNA napríklad pri e, pasažieroch v leteckej doprave, toto už spadá do tej ochrany osobných údajov. Ja si myslím, že tá legislatíva tu je veľmi dôležitá a je dôležité vedieť, ktorá inštancia kedy bude kompetentná. Pre nás je takisto mimoriadne dôležité, aby sme vedeli, že nebudeme mať oslabenú úpravu, ako je terajšia smernica. Preto chceme e, posilniť určité veci a to napríklad, že tieto osoby musia súhlasiť a tento súhlas musí byť vyjadrený veľmi jasne a nemôže to byť potom robené v rámci byrokracie, ktorá by sa do toho zapojila. Takisto je potrebné, aby sme vypracovali profil pre obyvateľov a čo sa týka dátového likiču, to chceme podporiť komisiu. My sme navrhovali 72 um, hodín, to je trošku viac času ako 24 hodín ktoré boli navrhované predtým, takisto na medzinárodnej úrovni One Stop Shop. Ehm, my chceme so všetkými spolupracovať. Dôležité aby táto oprava bola e, nebyrokratická, aby ju všetci pochopili. Thank you, chair. Um... Ďakujem za slovo. A my sme predložili aj za skupinu Aldesporu s kolegami návrhy, ktoré sa týkajú proporcionality a flexibility. V tom nariadení hovorí pani Balán. Takisto sme sa pokúšali vyjasniť niektoré definície súvisiace s osobnými údajmi a špecifikovali sme len tie údaje, ktoré by priamo identifikovali individuum, by mali byť podriadené to, tomuto nadriadeniu. A malo by to byť e, skôr neambivalentné než explicitné. Chceli by sme takisto e, istého poverenca alebo úradníka pre správu údajov mimo EÚ, ktorý by e, mal, bol zodpovedný za e, isté, istú kanceláriu pod jednou strechou, kde sa zbiehajú všetky veci, tzv. one-stop shop. S týmto súvisí aj právna norma o zamestnávaní a práve. A takisto treba dať pozor, aby sa to neprekrývalo s existujúcou legislatívou. Špecifické sektory, ktoré už teraz sú príliš regulované právnymi normami, by nemali byť navyše zaťažované ešte aj týmto nariadením. A teraz sa odvolávam na e, leasingy, na dvoch poskytovanie úverov. Všetky tieto odvetvia sú už teraz regulované v súvislosti s dátami. Čo sa týka spracovávania údajov, účely spracovávania údajov sú, spadajú po túto smernicu a treba, aby tento poverenec, ktorý spracováva údaje, vykonal aj takisto eh, analýzu dopadu v súvislosti s malými a strednými podnikmi treba zabezpečiť, že nemajú nemusia menovať takéhoto poverenca pre spracovanie údajov, ani nemusia vykonávať analýzu dopadu počas troch rokov prvých ich existencie. Malé a stredné podniky, ktoré už spracovali osobné údaje a ktoré vlastne to majú ako hlavné hlavný cieľ svojho podnikania, tie takisto by nemalo, nemali spadať pod toto nadriadenie. Dôležité je, aby sme vytvorili správny rámec pre ochranu osobných údajov, ale ťažkosti, ktoré sú na tomto poli, súvisia s tým, ako priemyselné obdobie sa borí s preskriptívnou legislatívou, ktorá môže zdržiavať a oslabovať hospodárskú, hospodárskú súťaž. Ďakujeme a teraz má slovo ďalší rečník, ďalšia rečníčka, pani Anders Dotter. Tento výbor je v popredí legislatívy v oblasti priemyslu, komunikácie, energetiky a podobne. A v čase hospodárskej krízy by sme sa nemali vzdávať tieto tradície líderstva. Potrebujeme, aby sme sa postavili na čelo európskych trhov pri regulovanie týchto trhov a ani hospodárska kríza by nás nemala odradiť. Úroveň ochrany dát pre európskych občanov už tu existuje. Za ostatných 20 rokov funguje. Počas týchto 20 rokov sme skúmali dopady ochrany dát. Mali sme tu aj akademické výskumy, vypracovali správy, rôzne politické oddelenia a všetky ukazujú, že potrebujeme silnejšiu ochranu osobných výdajov občania a malé podniky nevkladajú nádej a neveria, vlastne nepokladajú za spolahlivé a dôveryhodné súčasné úrovne ochrany údajov a sú tu aj obavy z bezpečnosti ich osobných údajov. Mnohé, mnohí majú skúsenosti s tým, čo sa stalo, keď človek stratí kontrolu nad dátami, nad svojou identitou, napríklad na sieti. A preto sme sa rozhodli, že musíme posilniť demokraciu, že ľudia majú právo na súkromie a na kontrolu nad osobnými informáciami a dátami. Keď sa stretávam s ľuďmi môjho veku a hovorím s nimi o tom, ako by sa dali zlepšiť politiky na tomto poli, vidím skôr rezignáciu a pasivitu. Je veľmi ťažké e, im to vyčítať. Úloha, ktorá je pred nami, je jednoduchá. Máme tu vedeckú bázu, máme tu inštitúciálne požiadavky, máme už orgány, ktoré sa zaoberajú v členských štátoch ochranným ochranou údajov. Máme tu článok 29, máme tu štúdie z rozličných oblastí, ktoré skúmajú ochranu údajov v EÚ, aby sa zachovala konkurencieschopnosť EÚ. K tomuto prišlo 917 pozmeňujúcich návrhov a niektoré z nich by naozaj podkopali základné práva európskych občanov, ak by prešli. A urobili by e, nezvratiteľnú škodu v dôvere spotrebiteľov a takisto v dôvere voličov v nás. Takže súhlasím s tým, čo sa tu spomenulo predtým, že potrebujeme zachovať úroveň ochrany, ktorú sme mali v roku 95. To, to je minimum. To je ten najmenej ambiciozný cieľ, ktorý si môžeme dať a ten by mal byť realistický. A ja na vás apelujem, poslanci a poslankyne tohto výboru, Spolahnime sa na silnú tradíciu tohto výboru, ktorý sa stával na čelo priemyselných aktivít a nemáme prečo si myslieť, že by tomu nemalo tak byť aj dnes. Nepodliehajme krátkozrakým záujmom, urobme víziu, urobme také rozhodnutia, s ktorými budú naši voliči spokojní, ktorí chcú a na ktoré majú právo. Ďakujem. Grazie alla collega Andersdotter. La parola al collega C. Ďakujeme, pani Andersdotter. Teraz pán Čičester má slovo. Ďakujem e, za slovo. Dúfam, že pomôžem. Uh, pri zvládaní časového stresu, keď budem stručný, chcem len poďakovať správodajcovi a podporujem ho. To je všetko, čo som chcel povedať. Ďakujem. Ďakujeme veľmi pekne, pán kolega Chichester, pán poslanec. A teraz má slovo pani De Castillo. Ďakujem za slovo. Vidím, že čas letí, ale nie som až tak štedrá z tohto hľadiska ako kolega Chichester, ale budem stručná. Myslím si, že význam tohoto návrhu vlastne ten návrh je vlastne naviazaný na ochranu digitálnych údajov. A tak vlastne aj ide o to, že sa tu hovorí o niektoré veľmi užitočné konkrétne prvky. Ale chcem povedať, že v minulosti už sa viedla debata o kompetenciách, o zodpovednosti, o úlohách e, prevádzkovateľa, sprostredkovateľa aj subsprostredkovateľa. Takže myslím si, že e, v poriadku, ale ide o to, aby sme e, mali jasno z hľadiska zodpovednosti, kto je za čo zodpovednosť a napríklad aj pán Kili sa k tomu vyjadril, aj tieňoví predstavitelia. A je dôležité, aby aspoň v rámci ITRE bolo jasné, aby odtiaľ to, tohto výboru proste vzýšlo niečo, čo bude zlepšením, skvalitnením toho, ako sa zadefinuje úloha týchto kľúčových subjektov. Bez toho, že by sme chceli ubrať z dynamiky a vôbec z vývoja modernej technológie a technológií na internete. Proste ide o to, aby tieto neboli nejak obmedzované novými predpismi, ktoré by vlastne škrtili ten vývoj. Pretože technológia napreduje oveľa rýchlejšie. Samozrejme, tento materiál, ktorý sa predkladá, je veľmi dobre vyvážený a aj na našom výbore sme o tom materiáli už predtým niekoľkokrát rokovali. A je to kvalitný materiál a ďakujem za vypracované podklady. Ďakujem pekne. Ďakujeme pani do Castillo. Vidal Kvadrás má slovo. Ďakujem za slovo. A naozaj, pokiaľ ide o smernicu, ktorá bola prijatá v roku 1995 a týka sa ochrany údajov, a toto je veľmi dôležité aj z hľadiska toho technologického vývoja, ktorý odtedy nastal. to je úplne úžasné. Návrh komisie prichádza v pravý čas a dúfam, že povedie k harmonizácii v oblasti ochrany údajov v celej Európskej únii. A verím, že to povedie k tomu, že sa upokojí ja, alebo proste budú sa cítiť spokojnejší všetci tí, ktorí používajú internet. A chcem súhlasiť s tým, čo sa tu spomína v tejto správe, v tom materiáli a návrhu, snaha znižiť byrokratickú záťaž. Ide o to, aby sme naozaj tú byrokraciu minimalizovali. Čiže ako znižiť ten tlak, ktorý existuje e, ten tlak na prevádzkovateľa. Ide o to, že tieto predpisy sa majú splniť, teda majú sa dodržiavať, ale ide o to, aby to nevyžadovalo príliš veľkú pracovnú záťaž. Hlavne pre priemyselný sektor. Dáta sa majú využívať samozrejme len v legitímnej miere a majú proste nemá, nemá byť možnosť zneužívať údaje. Napríklad otázka vytvárania osobných profilov a tak ďalej, vieme, že to sa môže zneužiť. Anonymizácia a pseudonymizácia to by do značnej miery, miery mohlo napomôcť. A rigidné harmonogramy alebo časové nejaké lehoty na prekladanie správ, to by sme mali odbúrať, pretože to brzdí vývoj. Čiže chcem vyjadriť podporu tomuto návrhu. Ďakujem. Ďakujeme kolegovi Vidalovi Kvadrasovi. A teraz má slovo komisia. Nech sa páči. Ďakujem pani predsednička, budem stručný. Komisia um, pozerá na tie pozmeňovacie návrhy s veľkým záujmom a musíme zabezpečiť, aby sme mali uh, dobrú reguláciu do budúcnosti a bezpečnú reguláciu um, pre osobné údaje, ktoré na jednej strane um, dotknutým osobám zabezpečia čo najvyššiu mieru ochrany a na druhej strane uh, budú odpovedať aj záujmu um, podnikov, ktoré majú o tieto dáta, ktoré potrebujú tieto dáta a spracovávajú ich. Komisia samozrejme sa snaží zamedziť byrokracii tam, kde sa to dá a snažíme sa ísť týmto smerom. My samozrejme ale musíme ešte zabezpečiť, aby sa uh, osobné údaje osôb um, chránených osôb e, zabezpečila, aby toto je potrebné e, zabezpečiť a e, pre každú podnikateľskú aktivitu. my, pot, my potrebujeme tu zázané predpoklady um, bez, bez ochrany súkromných údajov e, nie, sa, nebude, nie, sa neudeje žiadny, žiadny ekonomický rast a občania, pretože občania jednoducho musia dôverovať v to, že priemysel obchádza s ich údajmi tak, ako sa patrí. E, ako som povedal, komisia vo svojich návrhoch e, sa pokúsila uh, Eh, ponechať tú ochranu eh, z, zo smernice 95 lomeno 46, že tú ochranu nechceme znížiť eh, v každom prípade si musíme tie pozmeňovacie návrhy aj práve z tohto ohľadu presne preskúmať. Ďakujem veľmi pekne, hovorí pani predsednička, pán Kelly. Na záver máte 5 minút. E Again, ďakujem pekne, pani predsednička, a ďakujem všetkým rečníkom za vyjadrené stanoviska Sú ozaj veľmi hodnotné a úprimne za ne ďakujem. Aby sme sa vyhli, teda takto poviem slovo confusion, zmetok, nejasnosti, to sa tu spomenulo dvakrát. Čiže práve ide o to, že takéto určité riziko tu je a spotrebitelia majú určité obavy aby nenastal zmetok, pokiaľ ide o dáta, ktoré sú k dispozícii, ako sa tieto dáta používajú. To riešenie by e, mohlo viesť tomu, že sa troška objasne niektoré aspekty e, v rámci tohoto nariadenia. Ide o to, aby spotrebitelia mali jasno v tom, ako sa tie údaje majú používať. Čiže ide o vytvorenie potreby toho, čo nazývame implicitný súhlas a toto je vec, ktorá je potrebná. Toto spotrebitelia potrebujú. A ide o to, že aby si len neodklikli, že súhlasím, bez toho, že by si prečítali, s čím súhlasia a vedeli by, s čím súhlasia. Že niekedy vlastne spotrebiteľi sú už unavení z toľkých e, byrokratických krokov, že vlastne už len niektoré veci odfajknú a potom ani nevedia čo. Takže ideme tu, samozrejme, treba k niektorým týmto veciam pristúpať z hľadiska praktickej extrapolácie. A chceme znížiť e, byrokratickú záťaž na minimum, pretože samozrejme e, delegálne akty niekedy e, práve poukazujú na to, že nie všetko sa urobilo celkom kvalitne. A samozrejme úpravy sa urobia a nie všetko, čo komisia predložila, bude akceptované. Samozrejme, že sú tu aj veľmi dôležité prvky v tomto mm, nariadení a jedno kontaktné miesto One Stop Shop to je ozaj veľmi pozitívne a mohlo by to mať veľmi pozitívne praktické dopady. Celá otázka e, prevádzkovateľa a sprostredkovateľa opäť by sme sa mali vyhnúť e, nejasnostiam. Treba tu vniesť do materiálu práve to, že sa objasní vzťah prevádzkovateľa versus prostredkovateľa, čiže kontroler a procesor. Čiže treba stanoviť, aký bude modus operandi. Ďalej. Vec, ktorá spôsobuje dosť veľké problémy malým a stredným podnikom, je práve úrad ochrancu dát, DPO. A práve teraz mnohé podniky majú určité obavy. A napríklad e, nedáva zmysel e, obmedzovať treba objem údajov, ktoré sa spracovávajú. Proste dajú sa uplatniť kvalitné matematické postupy e, pri riešení týchto aspektov. Ďalej, tu máme ešte dve oblasti, ktoré vlastne spôsobujú problémy alebo obavy. A aj dnes e, ráno sme si vypočuli niektoré takéto informácie, ktoré súvisia s finančným sektorom, že tam by mohli byť negatívne dôsledky a okrem toho aj sektor zdravotníctva. Takže tam sa používa mnoho osobných údajov a nemôžeme dospieť do situácie, kde by vlastne dôsledky boli také, že by to malo negatívne dopady na oblasť zdravotníctva a finančníctva. Tohoto si musíme byť vedomí a tí, ktorí používajú tieto údaje, si tiež toho musia byť vedomí. Na záver by som chcel povedať, že všetci musíme sa snažiť o to, aby sa ochrana osobných údajov dostala na veľmi kvalitnú úroveň, ale samozrejme nechceme obmedzovať ani treba z malé a stredné podniky, nechceme obmedzovať e, vývoj. Ten je veľmi dôležitý pre celkový rozvoj Európy. Aj vieme, že v niektorých veciach Európa zaostáva, takže naozaj chceme, aby jej inovácia sa úspešne rozvíjala a v tomto zmysle táto, ten materiál predložený je kvalitný a ďakujem. Pani predsednička, ďakujem. Ďakujeme pánovi Kelimu a 21. februára budeme mať ďalšie zasadnutie ITRE a budeme sa tomuto materiálu venovať. A tí, ktorí si žerajú opustiť miestnosť, poprosím, aby odišli teraz, aby sme mohli potom prejsť ku ďalšiemu budovu programu a uvítať medzi nami pána ministra. Ďakujem. Bene, prima di tutto grazie. Vítame vás všetkých späť. Pán minister Pat Rabbit je medzi nami. Úprimne zo srdca mu ďakujem, že prišiel medzi nás. Je to minister írsky, minister spojov, energetiky a prírodných zdrojov. Zastupuje írske predsedníctvo, ktoré práve vedie Európsku úniu tejto chvíli. Ďakujem, že prišiel na naše prvé zasadnutie tohto výboru v roku 2013 a hneď mu aj dávam slovo. Vážená pani predsedajúca, ctené poslanky, nectení poslanci, dámy a páni, že môžem vám predostrieť program írskeho predsedníctva vám výboru ITRE Európskeho parlamentu. Celé roky som podporoval úroveň, podporoval úlohu Európskeho parlamentu a ako zvolený člen za zákonodárny zbor Írska si naozaj vážim kľúčovú úlohu, ktorú hrá Európsky parlament v demokratickom procese. Pokračujúci rozvoj čoraz demokratickejšej a transparentnejšej Európskej únie na osoch občanov je signifikantný mimoriadne počas tohto roka, ktorý je rokom občanov. A má to svoju zásadnú dôležitosť v kontexte energetiky a komunikácií. Írske prezidentstvo sa teší na pozitívny a konštruktívny vzťah s parlamentom. Dúfame, že budeme otvoreným a transparentným predsedníctvom, efektívnym predsedníctvom, ktoré bude zamerané na dosahovanie výsledkov. Vážim si poznatky a reputáciu tohto výboru. Môžeme budovať na našich dobrých pracovných vzťahoch Naozaj chceme veľmi úzko s vami spolupracovať na návrhoch, ktoré sa týkajú európskych záležitostí. Už sme mali aj predtým isté kontakty, napríklad stretnutie s pani Sartori. A takisto sme sa stretli s výborom ITRE, ktorý mal návštevu v Dubline, bol prítomný v Dubline. Cieľmi nášho predsedníctva sú tri priority. Stabilita, nové pracovné miesta a rast. Írsko sa pokusí zabezpečiť, aby boli úsilia EÚ zamerané na také kroky, ktoré zabezpečia hospodárskú stabilitu, podporia vznik nových pracovných miest a rast. Budeme prioritizovať legislatívne a politické iniciatívy, ktoré zvýšia dôveru v Európu, v jej vnútroeurópsky jednotný trh a digitálnu agendu pre Európu. Vnútroeurópsky trh má mnoho výhod pre firmy pre spotrebiteľov a írske predsedníctvo sa bude snažiť posunúť tieto veci ďalej, pretože budeme sa snažiť završiť prvý zákon o vnútroeurópskom trhu a o digitálnom vnútroeurópskom trhu. Parlament predložil viaceré uznesenia k tejto veci. Takisto sa budeme venovať opatreniam v rámci zákona o vnútroeurópskom trhu číslo 2. Európa potrebuje stabilnú európsku infraštruktúru. Nástroj CEF, to je systém spájania Európy alebo Connecting Europe Facility, je veľmi dôležitý, pretože prepája oblasť dopravy, energetiky a komunikácií. Tieto oblasti, ktoré som spomenul, spadajú pod moju zodpovednosť. E, a treba spomenúť, že cyperské predsedníctvo už dosiahlo dohodu s Európskym parlamentom o usmerneniach v oblasti energetiky a treba tu pochváliť spravodajcu pána Koreu de Camposa, ktorý prispel veľmi k tejto veci. Írske predsedníctvo sa sústredí na dosiahnutie dohody v rade v tejto veci. Tento nástroj samozrejme závisí od celkového finančného viacročného rámca, ale ako predsedníctvo veríme, že jeho logika a štruktúra nezávisí od presnej sumy peňazí, ktorá bude pridelená na tento nástroj. Cyperské predsedníctvo dosiahol naozaj veľký pokrok v tejto tematike, ale potrebujeme ešte ďalšiu prácu odviesť v ďalších oblastiach. Írske predsedníctvo sa bude snažiť e, doviesť do konca, do, do završenia názory e, rady a vydlaždiť cestu pre rokovania s Európskym parlamentom. S záujom som si prečítal správu, návrh správy pána Tošanovského a všimol som si, že to, čo prekáža parlamentu, e, prekáža aj rade. Írske predsedníctvo sa bude snažiť završiť stanovisko rady a vydlaždiť cestu pre Európsky parlament v ďalších stretnutia. a ja sa teším na osobné stretnutie s pánom Tošanovským neskôr dnes popoludní a preskúmam spolu s ním najefektívnejší spôsob, akým završiť túto tematiku v prvom čítaní. Sú tu ďalšie dve veci, na ktorých pracujeme v oblasti telekomunikácií, ktoré sa už začali pod cyperským predsedníctvom a už sa odohral aj trialóg. Prvá tematika sa týka opätovného využitia informácií zhromaždenými verejným sektorom. To znamená, že bez dodatočných nákladov by sme mohli vytvoriť nové, inovované produkty pre občanov a preto to bude obrovský príspevok k završeniu digitálneho vnútroeurópskeho jednotného trhu. Po prvom trialógu som si všimol, že parlament, ktorého zastupoval spravodajca Kalfin, eh, súhlasil s radou, že by mala byť možná dohoda v prvom čítaní. Írske predsedníctvo by chcelo dosiahnuť takúto dohodu v prvom čítaní a urobí maximum, aby sa to stalo. Ďalšou tematikou je ENISA. Je to Agentúra pre informačnú bezpečnosť a európske siete. Treba ju posilniť a zmodernizovať. Potrebuje širší mandát, aby dokázala zabezpečiť bezpečnosť informačného sieťového priestoru, tzv. cyberspace. Vieme, že súčasný mandát agentúry ENISA e, bude na konci o pár mesiacov a Írsko ako predsedníctvo verí, že aj Rada a parlament by sa mali zhodnúť na tejto tematike, aby bola budúcnosť agentúry ENISA e, jasnejšia. I Rada i parlament sa dohodli, že bezpečnosť sietí a informačného priestoru je dôležitá, pretože pozorujeme zvýšený počet incidentov v informačnom priestore a ohrozenia. Toto sú záležitosti, ktoré si vyžadujú našu pozornosť a okamžitú akciu. Vítam, že na, v nasledujúcich dňoch bude pokračovanie tohto trialógu a teším sa, že si neskôr na stretnutí s pánom Čičesterom poviem viac o tejto téme. Bezpečné, spoľahlivé a jednoduché online transakcie sú takisto dôležitým prvkom európskeho digitálneho jednotného trhu. E, navrhnuté služby, ktoré majú regulovať elektronickú identifikáciu, sú e, veľmi dôležité a táto naliehavosť je e, dôležitá aj pre írske predsedníctvo. Nedávno som bol prítomný na rade TTE, kde sa ministri takisto vyjadrovali k otázkam súvisiacim s touto problematikou. Zdá sa mi, že treba ešte odviesť viac podrobnejšej práce v niektorých konkrétnych zložkách, eh, elementoch, ale myslím si, že celkovo sú vyhliadky tohto návrhu povzbudivé. Myslím si, že toto nariadenie by malo byť čo najpraktickejšie a najefektívnejšie a dúfajme, že na júnovej rade si vypočujeme správu o pokroku a v tomto kontexte e, vítam nedávnu výmenu názorov v tomto výbore, ktoré, v ktorom zazneli podobné obavy. Myslím si, že do júla, a to je aj moja ambícia, sa ustáli stanovisko rady v tejto problematike. Dôležitosť bezpečnosti informačného priestoru a sieti je dôležité pre, ako dôležitým základom pre prekvitajúci digitálny trh Očakávame, že Európska komisia bude stratégiu pre dosiahnutie takejto bezpečnosti publikovať v krátkom čase, pričom sa tu objavia aj technické podrobnosti a požiadavky. Predsedníctvo, írske predsedníctvo sa bude snažiť čo najviac pomôcť pri tejto legislatíve, aby sme mohli e, znovu nastoliť dôveru firiem aj spotrebiteľov v rast online, podnikania online. Dúfame, že e, dôležitá infraštruktúra bude naozaj e, etablovaná a fungujúca, pretože inak by sa nedalo dosiahnuť rast vysokorýchlostných e, širokopásmových sietí a v prvej štvrtine tohto roka bude komisia predkladať návrh v tejto veci. Írsko publikovalo svoj e, národný plán širokopásmového prípojenia v auguste 2012 a veľmi dobre sme si vedomi, aké bariéry stoja v ceste rozširovania širokopásmového pripojenia. Prečítali sme si e, záležitosti v tejto veci a s záujmom očakávame správu komisie. Preskúmali sme si, preštudovali sme si aj text o dostupnosti webu, web, webových stránok pre všetkých používateľov a keďže 2013 je Európskym rokom občanov, táto vec by mala byť e, v srdci našich úsilí. Myslím si, že takáto legislatíva prišla v tú správnu chvíľu a digitálnu agendu a stratégiu v oblasti digitálnej agendy budeme revidovať v polovici jej obdobia. Tieto ambície sú dôležité, aby sme na medzinárodnej scéne, akú si Európa zaslúži. Po revízii budú veci jasnejšie. Čo sa týka digitálnej agendy, v Dubline bude na budúci rok v júne fórum, kde sa bude o tejto revízii hovoriť. Írske predsedníctvo v úzkej súčinnosti s komisiou pripravuje túto konferencii túto udalosť s kľúčovými posolstvami a s odpovednými ministrami. Ja som tiež e, ministrom, ktorý sa zaujíma o synergie medzi komunikáciami, digitálnou sférou a ďalšími súvisiacimi e, oblastiami. Energetická politika EÚ je totižto s nimi ústne prepojená my sme publikovali oznámenie o energetických technológiách a budúcej európskej energetickej politiky, kde sa skloňovali také termíny, ako je dekarbonizácia, cestovný plán, tzv. roadmap na rok 2000, do roku 2050 a plán SET na, júnovej, eh, na júnovom zasadnutí Rady pre energetiku v Luxemburgu sa takisto o týchto veciach veľa hovorilo. Aby sme dosiahli ciele energetiky v Európe, kľúčom je interný trh pre energetiku. Iba tak sa firmy a domácnosti budú schopné profitovať z nových rozvojov. Vo februári bude ďalšie zasadnutie radio k energetike a téma energetiky bude rezonovať aj na majovom európskom zasadnutí rady. Myslím si, že budeme schopní odprezentovať konkrétne a operačné závery rady na júnovom zasadnutí e, k energetike, aby, si, aby ministri ich mohli adoptovať a prijať vo svojich krajinách. Máme tu plán pána profesora Buzeka, ktorý chce e, sformulovať správu k návrhu o internom energetickom trhu. Toto má svoj závažný potenciál. Takisto treba spomenúť napredovanie pod cyperským predsedníctvom v oblasti e, ťažby ropy a zemného plynu 22. februára. Takisto bude prvé zasadnutie Rady pre energetiku. Ja som sa stretol so spravodajcom Ivom Beletom minulý rok v máji a mali sme podobný názor, že by sme sa mohli zhodnúť na spoločnej pozícii, spoločnom stanovisku v oblasti ťažby e, ropy a zemného plynu. Čo sa týka nízkouhlíkového hospodárstva, má kľúčovú úlohu pri vytváraní nových pracovných miest, inovatívnosti, konkurencieschopnosti a kvality životného prostredia pri energetických projektoch. Treba skombinovať našu budúcnosť v oblasti energetiky, energetiky tým, že čoraz menej sa budeme spoliehať na uhlíkové zdroje, teda na tzv. budeme hovoriť o tzv. dekarbonizácii tvorby vyrábania elektriny. Biopalivá a tekuté e, biolátky, to je ďalšia tematika, ktorá má svoju zložitosť a ktorá prispieva k trvalo udržateľnému rozvoju. Je v nej potenciál, ale takisto negatívum, e, čo sa týka celkovej výroby potravín na celom svete, čiže treba, aby sme prepojili energetiku a životné prostredie. To sa bude diať na zasadnutí rady vo februári a aj v marci, kedy sa vo februári budeme sústredovať na energetiku a v marci na životné prostredie. A z tohoto potom vznikne správa o pokroku, ktorá sa bude pertraktovať v júni. To poskytne následnému predsedníctvu, litovskému predsedníctvu, dobrú bázu na prediskutovanie si veci s Európskym parlamentom. Čo sa týka uh, trvalej udržateľnosti biopalív a biomasy je tu ešte veľa vecí, ktoré treba dotiahnuť do konca. Máme tu ďalej smernicu, ktorú navrhne komisia, týka sa kritérií trvalej udržateľnosti pre biomasu. Už e, sme si preštudovali mm, dokument o usmerneniach, o obnoviteľných schémach o, obnovi- o schémach obnoviteľných zdrojov energie a kooperačnom mechanizme E, ktoré tieto termíny už sa objavili v roku 2009 a Máme tu aj návrh správy pána Roula o súčasných výzvach a možnostiach pre obnoviteľnú energetiku. Teším sa, že všetky tri inštitúcie Európskej únie budú pracovať v súčinnosti, aby sa dosiahol cieľ, kľúčový cieľ Európskeho energetického trhu, väčší podiel obnoviteľných energií. Veľkou prioritou írskeho predsedníctva bude potenciál technologických zmien, ktoré umožnia vysporiadať sa s výzvami cieľovej energetickej efektivnosti do roku 2020. Gratulujem pánu Turmesovi za prácu, ktorú odviedol na smernici o energetickej efektívnosti pod, e, ešte v rámci dánskeho predsedníctva, ale musíme naozaj zintenzívniť naše úsilia a akcelerovať hĺbku a rozsah, aby sme umožnili členským štátom splniť svoje ciele energetickej efektívnosti. Tu vzniká i potreba investovania, ktorú budeme podporovať inteligentné siete, inteligentné merače a inteligentné ener energetické siete sú našou budúcnosťou a o tom budeme hovoriť na neformálnom stretnutí v Dubline ministrov pre energetiku. Írske predsedníctvo prikladá vysokú dôležitosť externým vzťahom v oblasti energetiky a bude formovať a vytyčovať politiku tak, aby sme čo najmenej prispievali k negatívnym klimatickým zmenám a aby sme stransparentnili globálne trhy s energetikou. Európa sa musí vysporiadať s dlhodobou výzvou a položiť základy efektívnemu a trvalo udržateľnému využitiu energie. Musíme pracovať spolu ako jeden celok. Musíme sa solidarizovať, aby sme maximalizovali medzinárodne naše výhody. Vítam v tomto zmysle správu pána Hercoga o spolupráci e- v oblasti externej energetiky. Sú to oblasti nášho spoločného záujmu, ako napríklad čistá energia, ktorá sa má použiť na to, aby sa vytvoril hospodársky rast a nové pracovné miesta a aby sme sa vysporiadali s výzvami klimatických zmien, diversifikácie, energetických dodávok a exportných ciest. E, tomuto sa takisto budeme venovať na zasadnutí ministrov energetiky v júni. Moje portfólio ako írskeho ministra pre energetiku a takisto Rada TTE sa nevenovali jadrovým otázkam, ale na júnovom stretnutí ministrov energetiky e, bude pán komisár Oettinger informovať o nedávnom vývoji v, to, v tejto oblasti, pretože jadrová bezpečnosť je pre nás veľmi dôležitá. Takisto pán Či, Chester sa venuje vyraďovaniu jadrových elektrární a pán Kramer E, jadrovej bezpečnosti, čo sú naše spoločné oblasti záujmu. Spoločná energetická politika musí byť trvalo udržateľná a prinášať nové pracovné miesta a rast agenda rady je zodpovednosťou nášho predsedu, pána Rompuja, ale som si istý, že završenie interného energetického vnútroeurópskeho trhu bude zásadnou črtou a pilierom tohto vývoja. Dúfame, že energetická politika v budúcnosti bude proaktívna a my sa do nej takisto proaktívne zapojíme. Pred záverom, vážená pani predsedajúca, by som rád pripomenul, čo bolo v Dubline tohto roka, čo bude v, prepáčte, bude v, to, ten, tento rok irské predsedníctvo organizovať v Írsku. V Dubline bude informálne stretnutie ministrov v apríli, v máji bude konferencia k plánu SET a ja by som rád pozval poslankyne a poslancov tohto výboru na tieto dve zasadnutia. Záverom chcem povedať, že máme pred sebou ambicioznú agendu, budeme mať veľa práce, ale dúfam, že zanecháme stopu, zanecháme odtlačok najmä v oblasti formovania digitálne eh, schopnej spoločnosti. Čo sa týka prepojenia energetických trhov, ktoré majú zabezpečiť bezpečnosť dodávok a vytvoriť trvalo udržateľné pracovné miesta a rast. Toto by sme chceli skombinovať s konkurencieschopnosťou a ochranou životného prostredia a nie iba do roku 2020, ale aj za rámec tohto roka. Do roku 2030 a do roku 2050 by sme chceli stanoviť ciele dekarbonizovaného hospodárstva. Tešíme sa na spoluprácu s výberom ITRE a so s poslankyňami a poslancami parlamentu v týchto spoločne zdieľaných oblastiach. Ďakujem za pozornosť. Ďakujem, pán minister, za váš rozsiahly, obsiahly, presný úvod. Máme tu prvé kolo otázok mm, zo strany zástupcov politických skupín. Ako prvá pani Del Castillo, nech sa páči. Ďakujem veľmi pekne. Pán minister, my sme mali príležitosť stretnúť sa aj v Dubline eh, v rámci návštevy nášho výboru a stretli sme sa aj tu v Bruseli ešte predtým, než írske predsedníctvo prevzalo zodpovednosť od 1. januára tohto roku. Prvá vec, ktorú by som vám chcela povedať, je, že v tomto výbore vždy nájdete ochotu e, spolupracovať na všetkých e, spoločných témach, ktoré súvisia e, s vašou kompetenciou, s vašim portfóliom. A taktiež s portfóliom nášho výboru. Ako povedala pani predsednička, hovorili ste veľmi obsiahlo a veľmi presne. Zhrnul ste eh, všetky témy, ktoré eh, chcete Um, tematizovať počas vášho uh, predsedníctva, ale ja sa zmením len o tých, ktoré majú legislatívny charakter. Je to celý rad. Je to samozrejme celý rad aspektov, ktoré sú síce dôležité, ale nemajú legislatívny charakter. Takže sú to určite otázky, ktoré prispejú k ekonomickému rastu z dlhodobého hľadiska, ako napríklad vnútorný trh uh, s energiou a tak ďalej, ale toto nie sú legislatívne záležitosti. Čo sa však týka legislatívnych úloh, ktoré e, sú veľmi konkrétne a dôležité v tomto pol roku írskeho predsedníctva. Potom e, je to oblasť telekomunikácií, to je určite Connecting Europe Facility, teda rozvoj infraštruktúr, ktoré by mu umožnili rozvinúť e, siete novej generácie a tým pádom aj zvýšiť rýchlosť prenosu a podobne. Um, ja vás chcem požiadať, aby ste dbal na túto tému, pretože my v tomto výbore máme pocit, že existuje riziko, že sa obetuje predovšetkým oblasť infraštruktúry, um, oblasť telekomunikácií, že to jednoducho bude taký malý brat energetiky a dopravy a preto by som vás chcela požiadať, aby írske predsedníctvo venovalo veľkú pozornosť práve tejto téme. Ďalšie aspekty, ktoré sa za týchto 6 rokov majú riešiť, sem patrí aj ENIS. Toto má takisto veľký význam a, ďalej, a sú to ďalej veci, ktoré síce nie sú zrejme priamo vo vašej kompetencii, ale sú kompetencii nášho výboru a toto sa týka otázok e, prepojených na digitálnu spoločnosť alebo v niektorých prípadoch je to e, tiež energetika. A to sú dva aspekty, dve záležitosti. Jedna vec z toho je to, že elektrické overovanie a autentifikácia, toto všetko súvisí s celým radom aspektov, o ktorých ste hovorili, s rozvojom digitálneho trhu a podobne. Toto je téma, e, ktorú máme na stole. Toto bude legislatívna záležitosť. To je jedna vec. A druhá vec, to je návrh komisie. ktorý sa prekrýva aj so životným prostredím a s priemyslom. My tu máme, my zodpovedáme teda za priemysel, My e, samozrejme budeme konzultovať ešte s vašim kolegom, e, s pánom ministrom pre priemysel. A to je, to je ten emisný obchod, to sú emisné certifikáty. Na jednej e, strane tu máme i autentifikáciu a potom na druhej strane máme backloading, toto má v kompetencii komisia, ale napriek tomu by som vás chcela poprosiť, aby ste tomu venoval veľkú pozornosť my mm, budeme mať určite príležitosť opätovne sa stretnúť a diskutovať o tom, ako sa vyvíjajú tie záležitosti, ktoré máme spoločné a dovolte mi poďakovať vám dopredu menom našej politickej skupiny a myslím si, že tá spolupráca bude skutočne veľmi úspešná. Ďakujem pani Castillo, pán Paličiš. Eh, ačiū gerbiamas ministrė už tokį Ďakujem pekne za slovo. Chcem poďakovať pánovi ministrovi za veľmi podrobnú prezentáciu programu predsedníctva. Takže komisia a aj rada odsúhlasili, že až do roku 2014 vnútorný trh s energiou musí byť ako ukončený a potom ďalšom roku žiaden členský štát nemá byť izolovaný e, z pokiaľ o energetickú sieť. Samozrejme je to náročná vec, vyžaduje si mnoho investícií a samozrejme pre súkromný sektor to nie je, pre súkromných investorov najmä to nie je veľmi atraktívna záležitosť. Takže ciele sú, len dúfajme, že počas vášho predsedníctva a potom aj počas litovského predsedníctva a tých ďalších, dúfajme, že sa to splní. Vo svojom programe nehovoríte mnoho o energetike, o digitálnej agende a tak ďalej. To sú veľmi dôležité témy. A dôležité je, aby sa zachovali aj praktické prepojenia medzi aspektami infraštruktúry, medzi elektrínou a plynom. Ide o to, že nakoniec tu nebude e, toto len téma ekonomického charakteru, aj politického. Teda a tie ekonomické rozhodnutia, ktoré znižia alebo znižujú schopnosť krajín, to je tiež dôležitá tematika. Sa to napríklad v obaltských krajín, čiže bude potrebné koordinovať kroky v oblasti energetiky na úrovni EÚ. Mohli by ste prosím konkrétne vypovedať, ako to chcete dosiahnuť? A či uznávate, že dnes jeden z významných problémov, pokiaľ ide o to ukončenie vývoja vnútorného trhu s energiou e, je práve ten problém e, s sústavou dodávok elektriny a plynu. Ďakujem. Pani Angedoce, ďakujem za slovo. Je veľmi povzbudivé počuť, že Írske predsedníctvo sa chce sústrediť aj na digitálnu agendu a tak ďalej. Politické debaty v tejto snemovni poukazujú na to, ale že vlastne ochrana dát e, nie je dostatočná a vlastne to vedie ku zníženiu dôvery zo strany spotrebiteľov a vlastne to aj zníženie dôvery v systém právneho štátu. Írsko navrhuje, že tí, ktorí porušujú takúto dôr, dôveru, aby neboli vlastne sankcionovaní a že pokiaľ ide o tú smernicu z 95. roku, to vlastne naznačuje, že e, to nie je až tak veľmi významný aspekt, pokiaľ ide o podnikanie. A aj keď na jednej strane je povzbudzujúce, že írske predsedníctvo sa chce zamerať na inteligentné siete, niektoré pozmeňujúce návrhy, ktoré sa predkladajú v tomto <clears throat> výbore, tie sú iniciované na pozadí aktivít jedného amerického podniku, ale vieme, že pokiaľ ide o tzv smart meter, smart grid, že sa to dá vlastne robiť naozaj šikovne. A toto nám bolo prezentované. Radi by sme si vypočuli vaše názory na tieto perspektívy a ako vidíte vlastne aktivity v oblasti výskumu. E, v tom smysle, že to bude vlastne priateľsky orientované oči našim európskym spotrebiteľom a zároveň, že sa budú zachovávať aj ich základné práva. Ďakujem. Pani predsednička, ďakujem. Slovo má pán Čečeštár. Ďakujem za slovo. Pani predsednička, vítam pána ministra. Rád vás opäť vidím, pán minister. Ako vravíte, ešte by sme sa dnes mali stretnúť neskôr, aby sme pohovorili o systéme ENISA Takže nebudem teraz zachádzať do detajlov, ale chcem len naznačiť, že rokovania sa dostávajú do veľmi dôležitej etapy. A samozrejme ide o to, aby sme e, nezrušili všetky požiadavky parlamentu. Takže, ďalšia téma, energetika. Máme veľmi ambiciozne programy a naše ambície sú na úrovni EÚ značne vysoké. Chceme dosiahnuť, e, teraz kompletizovať vnútorný trh. Chceme pracovať cestou nízkouhlíkovej ekonomiky a tak ďalej. Takže toto si vyžaduje obrovské investície. Napríklad je smart meters alebo aj super sieť. A chceme zabezpečiť lepší prístup k obnoviteľným zdrojom energie. A chcel by som sa spýtať, či by ste sa mohli zamyslieť nad e, možnosťou zvyšiť e, finančné vstupy do týchto infraštruktúr, aspektov infraštruktúry, pretože vlastne e, v súčasnosti je ich úroveň nedostatočná. Priority, na ktoré ste poukázali, teda povedzte nám prosím vo svetle tých priorít, ktoré ste stanovili ako získame tie financie. Ďakujem. Grazie, kolega Čičeser. Dopo questo... Ďakujem pánovi Čičestrovi. Takže to bolo prvé kolo pripomienok zo strany politických skupín. Teraz dávam slovo pánovi ministrovi. Nech sa páči. Uh, thank you very much. Uh... Ďakujem za slovo, pani predsedajúca. Ďakujem kolegom, ktorí položili zásadne dôležité otázky. Som vďačný za ponuku spolupráce s írským predsedníctvom, čo sa týka programu, ktorý máme pred sebou a ktorý som vám predostrel. Asi, tak, asi každý, kto sa ozval, sa odvolával na vnútroevropský trh s energetikou a pokrok v tejto veci, ktorý je vyžadovaný a potrebný. E, lehota sa blíži. Je to veľmi krátka doba na završenie tohto projektu a posúdenie, ktoré vydala komisia, vysvetľuje, že treba ešte vykonať mnoho krokov a aktivít. 101 konkrétnych krokov a vyše 20 z nich e, je v zodpovednosti iba členských štátov EÚ ostatné sú unijné. Sú tu obrovské témy, obrovské výzvy. Ale myslím si, že sme na jednej lodi v našich presvedčeniach, že je to nevyhnutné, čo najviac dovršiť, či čo najskôr dovršiť vnútroeurópsky trh, pretože e, treba nasmerovať trhy tam, aby vyriešili e, zásadné veci. A takisto právna úprava musí kráčať bok po boku, ruka v ruke s týmito snahami vyriešiť veci, ktoré sa každodenne týkajú občanov. Pani Del Castillo osvetlila niektoré tieto výzvy, podobne ako pán Chichester vo svojom poslednom príspevku. Samozrejme, že má pravdu v tom, že investície, ktoré sú vyžadované, sú obrovské, ale po, dosť ťažko sa my zlaďujú výzvy, ktoré zaznievajú z úrovne vodcov EÚ, ktoré hovoria, že sa sústreďujeme na rast, no, nové pracovné miesta a tak ďalej. A potom nenastolíme tie opatrenia, ktoré by priniesli v praxi nové pracovné miesta, aspoň v eurozóne, pretože tá je určite v recesii. Nejde o to, že by investície neboli k dispozícii. Ide o to, ako ich podeliť, ako ich nasmerovať do produktívnej oblasti, napríklad do energetiky. Myslím si, že čo sa týka sektoru telekomunikácií, e, je tu dôkaz, veľa dôkazov, že pri súkromný sektor sa ujme svojej úlohy. Energetický sektor je problematickejší a tu sa odvolávam na tie e, sivé miesta, na tie diery, ktoré sú ešte stále v sústavách prepravy plynu a ropy. Máme tu projektové obligácie, dlhopisy, ktoré by sme možno mohli použiť konkrétnym spôsobom práve v tejto oblasti. Opakujem, že tu problémom nie sú financie. Problémom je to, ako v oblasti, ako je energetika, kde dosť dlho trvá od investície alebo od dokonca samotnej koncepcie cez investovanie po vykonanie až po završenie diela. A potrebujeme na toto celé obdobie istotu, potrebujeme zabezpečiť investorom istotu, že sa veci završia. Ak investor pochybuje o smerovaní európskej energetickej politiky a ak si nie je istý, či náhodou nezmení Európa smer v úplne zásadnej veci, tak potom je nepravdepodobné, že bude investovať. A to sa týka celej oblasti energetiky a preto by sme sa mali vysporiadať s tými aktivitami, ktoré ešte sú sporné. Komisia by ich mala identifikovať, aby sme mohli vytvoriť túto istotu. Viem, že to je veľká výzva, viem, že sú to veľko, veľmi zložité veci, Pani Del Castillo a ďalší spomínali CEF, Connecting Europe Facility, teda systém spájanie Európy. A v tejto veci ešte nevieme, aký bude výsledok rozhovorov o viacročnom finančnom rámci a naozaj by ma to neskutočne potešilo, keby sa veci zlepšili, ale kto vie, ako to vo februári dopadne. Myslím si, že by bola, bola škoda, keby sme tento systém spájania Európy e, nedokázali využiť, lebo tam je tá šanca pre verejné investície, ktoré budú kráčať bok po boku s verejnými investíciami a tým poprepájame, e, zakrieme isté diery, ktoré tu máme v energetike, preprave a komunikáciách. Myslím si, že fyzická infraštruktúra je e, dôležitá e, vo, v mnohých prípadoch a to je tá práca, ktorú máme vytvoriť pri tvorbe nových pracovných miest, pri navodzovaní rastu a dúfam, že aj pri finančne výhodnejších energetických plánoch, ktoré budú na osoch nielen pre občanov Európy, ale aj pre firmy. Zároveň aj pre firmy. A množstvo rečníkov sa odvolalo na Enisu. Enisa e, je agentúrou a ja súhlasím s pánom Čičestrom, že agentúra je na kryžovatke a teším sa na našu konkrétnu rozpravu s ním neskôr dnes popoludní a myslím si, že tu je čas kľúčovým prvkom pri rozhodovaní a čo skoro by sme mali sfinalizovať a završiť otázka, otázku mandátu Enisy, inak bude táto agentúra ohrozená. Včera sa odohrala odborná schôdzka k agentúre Enisa. Zdá sa mi, že sa tam dospelo k istému pokroku a to samozrejme neznamená, že táto vec je už úplne vyriešená, ale dúfam, že by sme mohli efektívne sa vysporiadať s tými vecami, ktoré sú zatiaľ nedoriešené. Vieme, prečo je úloha agentúry ENISA taká dôležitá eh, vo svete bezpečnosti informačných počítačových sietí. Pani Andersdorfer, ktorá je fanušičkou futbalového týmu Írska, vám musím povedať, že dúfam, že sa e, neviem, či budem mať čas sa stretnúť počas írskeho predsedníctva na, v tejto veci, ale po, po írskom predsedníctve. A takisto pán Kelly, ktorý má kontakt na ľudí, ktorí predávajú lístky na takéto futbalové stretnutia. Môžete sa potom na nás obratiť. Ja zdieľam vaše obavy v oblasti e, bezpečnosti údajov. Sú v portfóliu, ktoré spravujem, ale presahujú aj do oblasti spravodlivosti a vnútra. Už iste e, teda budem hovoriť o týchto veciach aj s kolegami ministrami pre spravodlivosť a ďalšie témy. Ja som uh, si vedomí uznesenia parlamentu v tejto veci z minulého roka a e, významnosti tejto veci, súkromie ochrany dát v kontexte rozvoja digitálneho vnútroeurópskeho trhu je, je zásadnou vecou. A ak občania a firmy majú dôverovať a ak sa má optimalizovať e, elektronické obchodovanie na počítačových sieťach, tak potom sa otázke súkromia a ochrany súkromných údajov e, musí venovať taká pozornosť, že sa posunú do absolútneho centra našej pozornosti a je to moja zodpovednosť. Ja som už hovoril s Miltonom, kolegom, ministrom spravodlivosti, ktorý priamo rieši túto otázku. Vážená pani predsedajúca, myslím, že hovorím pridlho, ešte bola nejaká otázka, na ktorú som neodpovedal. Áno, e, elektronické podpisy a identifikácia pri elektronických a počítačových službách. Pravdepodobne to je tá najpodstatnejšia vec v oblasti telekomunikácií, ktorú bude táto snemovňa riešiť. A celkom iste by sme chceli zabezpečiť napredovanie v tejto veci, ale nechcem byť naivným. A chápem, že sú tu vo veci veľmi ťažké veci. Parlament nebude rokovať o tejto veci teraz, až v polovici tohto roka, pokiaľ viem. A medzi tým treba urobiť veľa práce, aby sme sa dohodli s radou. A máme tu mnohé stretnutia, ktoré už boli naplánované a ktoré sa budú zaoberať touto vecou. A je tu nádej, že sa stanovisko rady vykryštalizuje. Je to však ťažké, lebo rozličné členské štáty mm, majú rozličné podhubia, majú tam rozličnú infraštruktúru, investície. To sú veľmi zložité témy a aby sa dali len tak jednoducho poprepájať, ale je to zásadná problematika v veľkej oblasti telekomunikácií a naozaj nám veľmi záleží na tom, aby parlament mohol sa vyjadriť aj k tejto veci, ale zatiaľ sa iba pokúšame podporiť čo najskôršie prijatie stanoviska rady. Ďakujem za slovo. Ďakujem pekne, pán minister. Teraz môžeme pristúpiť ku druhému kolu. Pán Vidal Kvadras, nech sa páči. Ďakujem pekne za slovo, pani predsednička, a ďakujem vám, pán minister, a za to, že ste v zastúpení predsedníctva rady tu medzi nami. Chcem využiť túto príležitosť a zablahoželať vám k pozitívnemu vývoju hospodárskej situácie v Írsku. Viete, že vaša krajina má v tomto parlamente mnohých priateľov. A rovnako ste boli modelom v čase ekonomickej konjunktúry. Dúfam, že nám budete modelom a vzorom aj teraz v časoch ekonomickej krízy a ukážete nám cestu ku oživeniu a obnove. Ďakujem. Nebudem klásť detailné otázky, ktoré by súviseli s viacerými aspektmi legislatívy. Ale nakoniec počas tohto ľudského polroka budeme mať ešte možnosť byť v kontakte. Mohli by ste mi, prosím, alebo mohli by ste nám povedať, podeliť sa s nami o všeobecný dojem, e, pokiaľ ide o celkovo narastajúce vnímanie zo strany európskych spotrebiteľov aj priemyslu v súvislosti s energetikou. Že tu je príliš mnoho nástrojov, ktoré sú v hre súčasné. Naraz. Je tu mnoho cieľov, mnoho všelijakých politík a koncepcií, používame mnoho nástrojov a niekedy táto proliferácia, toto šírenie sa stratégií a legislatívy vytvára zmetok a zavádza príliš veľké bremeno byrokratické i ekonomické. A dokonca to môže vytvoriť aj nedôslednosť, nekonzistentnosť v našej politike a v politických koncepciách. Veľmi možný je nejaký jednoduchší prístup, kde by sa vlastne stanovil nejaký spoločný, spoločný cieľ napríklad e, pokiaľ je o znižovanie emisí CO2 alebo pokiaľ je o zdanenie emisí CO2 a tak ďalej. A potom členský štát by mal dostatočnú alebo členské štáty by mali dostatočnú flexibilitu pri dosahovaní cieľov. aj v tom zmysle, že by sa to vlastne prispôsobovalo k charakteristikám klímy, rozvinutosti priemyslu danej krajiny a tak ďalej. Takže mali by sme aj do toho zjednodušenia politiky energetiky by sme mali zaviesť určité, určitý systém. Ďakujem. Pán Kelly má slovo. Ďakujem za slovo, pani predsednička. Chcel by som v prvom rade povedať hoci pán Robit nie je z našej politickej strany, teda tej, ktorú ja reprezentujem, väčšina ľudí v Írsku by povedala, že tento minister patrí medzi najlepších, najkompetentnejších a najmúdrejších politikov, ktorých máme. A skutočne musím povedať, že aj dnes e, nám ukázalo, že je mužom na správnom mieste. A Eh, pán minister spomínal niektoré body, ktoré sú pre nás veľmi dôležité a v Dobline sa o tom už hovorilo. A bol som požiadaný, aby som sa k tomuto vyjadril, pretože e, treba objasniť veci, ktoré sa týkajú ďalších línií smerovania. Určite pán minister nám bude vedieť povedať aj viac. A aj keď v podstate máme pripravené niektoré otázky aj na popoludne pre ministra Šetra, ale chcem zdôrazniť, že si nemôžeme dovoliť, aby vznikla taká situácia, kde vlastne tie prínosy, ktoré by e, mohli byť vďaka inteligentným sieťam, tie by boli prekryté práve nejakými byrokratickými záťažami. Pokiaľ ide o energetiku, mám otázku. V tom širšom zmysle tá najdôležitejšia téma EÚ je tá, že príliš závisíme na dovážaných fosílnych palivách. Otázka teda je na pána ministra, čo môžeme urobiť počas írskeho predsedníctva, aby sme zagarantovali rôzne, teda diverzifikáciu zásobovania a aj v tom zmysle, aby sme dokázali splniť ciele vytýčené do roku 2020. A týka sa to všetkých 27 členských štátov, aj v tom zmysle, že vlastne poznáme situáciu. Je tu viacero vytýčených cieľov aj zo strany jednotlivých členských štátov. Ďakujem. Ďakujeme pekne, hovorí pani predsednička slova, pán Tošenovský. Ďakujem za slovo, pani predsednička. Ja vás tiež vítam, pán minister. Hneď ďakujem, že ste prišli teraz začiatkom roku. Prišli ste do tejto zmrznutej Európy. Nebolo to určite ľahké a veľmi si to vážim. Ja som spravodajcom pre vysokorieslostné siete a som rád, že sa dnes stretneme, aby sme sa mohli porozprávať o konkrétnych veciach, ktoré sa týkajú tohto materiálu. Pokladám za veľmi výhodné a významné to, že práve Írsko je teraz predsedníckou krajinou, pretože má obrovské skúsenosti so zavádzaním vysokorýchlostných sietí a informačných technológií. Pokladám to za dôležité, že budeme mať možnosť na tento materiál. Mám jeden, jednu komplikovanejšiu otázku a týka sa to práve programu CEF. Teda, ako to vidíte vy, z tých zložitých diskusí v Rade. Kam bude smerovať úsilie schváliť alebo neschváliť CEF v tom pôvodnom znení, kedy na jednej strane, tak ako ste povedali, ide o šetrenie s prostriedkami a na druhej strane ide o komunikačné technológie, či už v doprave, energetike alebo v informatike. Vidíte tú snahu tento program naozaj medzi členskými štátmi schváli v tom podpornom režime, alebo sa z toho má urobiť len program, ktorý bude možno skúšobný do budúcna, teda o tom, ako uvoľniť verejné prostriedky do oblasti alebo oblasti, ktorá je veľmi silne zaisťovaná súkromnými spoločnosťami čo jednoznačne sa týka tých informačných sietí. A toto bolo aj tu ozaj predmetom veľmi ťažkej, náročnej debaty a nakoniec som rád, že sme sa zhodli, že to bude podpora tých najnovších a najvyspelejších technológií, aby Európa naozaj v tejto oblasti maximálne napredovala. Teším sa na spoluprácu a teším sa ešte dnes že sa ešte dnes e, stretneme a porozprávame. Ďakujem, pán minister. Grazie, mis- Ďakujem. Ďakujem, pán Tošanovský, pán Úskok. E, tak fru ordförande och e, välkommen hit minister Rabbit. Ďakujem, pani predsednička. Vítame vás, pán minister. My sme sa stretli v minulosti a Hovorili sme tiež o, identif- o tej elektronickej identifikácii. Ja som spravodajkňou v, tej, v tomto výbore práve na túto tému. My sme, boli, my sme sa mohli e, dohodnúť, že sme, to je veľmi dôležitá téma, že je veľmi komplexná a že tento výbor sa Eh, musí zaoberať tou témou e-identifikácií. Ja si myslím, že sme veľmi dobré eh, že budeme veľmi dobre spolupracovať, pretože sme sa mohli zhodnúť na určitých veciach, ale napriek tomu by som rada od vás vedela, ako odhadujete tú situáciu v rade, ako uh, Eh, sa vyjadria a ako vidia jednotlivé členské štáty v ráde možnosť eh, postúpiť, pokročiť v tej eh, elektronickej identifikácii. Sú to tie možnosti, tak ako ich vidíme my, napríklad, že je to dôležité pre ekonomický rast, mať určitý dôležité predpoklady pre elektronický obchod a, a že je to dôležité pre občanov. My tu vidíme obrovský potenciál. Ale napriek tomu existujú veľké rozdiely medzi členskými štátmi a to, eh, kde sa nachádzajú v tom vývoji, ako pokročili eh, pri zavádzaní týchto elektronických služieb. To je jedna vec. Potom ďalšia otázka, eh, to je energetická politika. Mňa veľmi tešilo, že ste Eh, si zobrali eh, takú veľmi ambicioznú agendu práve pre elektronické energetických otázkach, práve v otázke obnoviteľných zdrojov energie. Eh, vy ste tiež hovorili vo svojom príhovore, že musíme mať dlhodobý pohľad, samozrejme pokiaľ chceme vyvíjať tiež nové trhy a predpoklady na trhu, tieto musia byť veľmi jasne naformulované, pretože pokiaľ by nejakí súkromní investori chceli na tomto trhu obnoviteľných zdrojov energie e, byť e, činný, tak musia vedieť presne pravidla, podľa ktorých môžu hrať. E, ja som tu dosť pesimistická, pretože sa nám skutočne nedarí robiť také rozsiahlé rozsiahlé rozhodnutia práve v tomto parlamente. A s týmto potom samozrejme súvisia ďalšie rozhodnutia a uznesenia. Takže chcem sa vás opýtať, ako to vyzerá, ako ďaleko sa dospelo vo vývoji e, identifikácie a ako ďaleko sú rozhodnutia, ktoré musíme urobiť. Takže dostojíme tomu ambicioznému plánu, ktorý by sme chceli zrealizovať. Existujú tie potrebné predpoklady na to, aby sa to splnilo, pretože máme tú finančnú, ekonomickú krízu, máme nižšiu mieru konkurencieschopnosti eh, v porovnaní s inými časťami sveta. A eh, je to skutočne tak veľmi. Eh, je, je, je to skutočne také zásadné, že by mali zaznieť už a, určité by mal zaznieť alarm. Ale ako to vyzerá s tým, ako sa dostaneme dopredu? Ďakujeme, hovorí pani predsednička, pán e, kolega Proli, nech sa páči. Áno, ďakujem pani predsednička, ďakujem pán minister, že ste k nám prišli. My Tu máme množstvo problémov. E, máme rádu, ktorá je zložná z ministra, ktoré spoločne pracujú a tým pádom môžu nadviazať veľmi efektívnu spoluprácu. Ale dovolte mi najskôr dotknúť sa e, toho aspektu, že ja osobne som sa skutočne zaujímal o prispôsobenie sa klimatickým zmenám a zachovaniu územia. No a možno je to len môj dojem, ale myslím si, že toto všetko je možné len pokiaľ budeme veľmi štrukturovane využívať obnoviteľné zdroje energie, ktoré sú e, k dispozícii na e, našich teritoriách. Toto je vec, e, ktorú myslím si môžeme očakávať od týmu osob, ktoré sú zvyknuté pracovať spoločne. Čo sa týka komunikácie a bezpečnosť komunikácie, tu, myslím si, je potrebné vyvinúť všetko možné úsilie na to, aby sa zabezpečila e, cyber security, kybernetická bezpečnosť. A my vidíme, že tieto útoky, e, elektronické útoky, kybernetické útoky môžu e, poškodiť celé krajiny. Chceme si byť skutočne istí, že toto je skutočne jediný aspekt bezpečnosti. Ja mám pocit, že by mohli existovať aj mechanizmy, ktoré by tvorili súčasť telekomunikačných systémov a ktoré by prípadne mohli mať prístup k určitým informáciám a aktívne ich uh, transferovať. Takže ja by som bol veľmi rád, keby ma mohol niekto upokojiť. A dovolte mi ešte e, vysloviť také odporúčanie. E, bolo by dobre, keby Rada a írske predsedníctvo spolupracovali na tom, aby sa uvoľnili e, uvoľnilo financovanie pre skutočne európske iniciatívy na európskej úrovni, pretože toto je dôležité pre rozvoj Európskej únie, ale aj preto, aby sa nám konečne podarilo prekonať túto hospodárskú krízu a vytvárať nové pracovné miesta. Ďakujem pekne. Ďakujem pán kolega Prody, hovorí pani predsednička a teraz pani Butikofa. Pán Butikofa. Ďakujem pani predsednička, pán minister. E, ďakujem vám za e, osvetlenie vaš a predstavenie vašich priorít a zámerov a dovolte mi aby som sa venoval jednému aspektu, ktorý síce nebol v centre vašej pozornosti, ale napriek tomu, pretože sú samozrejme mnohé veľmi súdne legislatívne rozhodnutia, ale napriek tomu si myslím, že tu ide o veľké a zásadné smerovanie Ehm, my sme diskutovali o európskej priemyselnej politiky. To, o politike toto bola zásadná diskusia a myslím si, že túto diskusiu ste zobrali na vedomie e, pozitívne. No a teraz ide o to, a, o ten aspekt, ktorý začne čím ďalej tým viac zohrávať e, dôležitejšiu úlohu. Ale ide teda o víziu úspešnej uh, európskej priemyselnej politiky, ktorá podporuje konkurencieschopnosť. Toto eh, všetko je dôležité. Dnes eh, ráno som počúval pána britského premiéra Camerona eh, v jeho zásadnom prejave. Tam sa mnoho hovorilo o konkurencieschopnosti, ale mali sme skôr dojem, že on nedôveruje v silu inovatívnej ofenzívy a konkurencie schopností, a, ktorá by mala pretrvávať v strednodobom a dlhodobom, e, dlhodobom horizonte, e, ktorá by mala byť trvalo udržateľná, ale že on chce nasledovať inú cestu a a aj v eur, u, u európskych lobbystov vládnu rôzne názory, pretože tá priemyselná sféra nie je, e, nemá, nemá jednotný názor. A to aj na otázky e, súvislosti európskeho obchodu a európskej priemyselnej politiky, pretože sú tu protekcionistické e, snahy, ktoré sú veľmi e, zásadné a v podstate odsudenia hodná. My si musíme byť vedomi toho, že európske hospodárstva a európske predsedníctvo by sa nemalo koncentrovať len na tie také zrejme priority, ale mali by sme sa venovať aj takémuto, e, takéto diskusie, mali by ste ju iniciovať a viesť, pretože z dlhodobého pohľadu je to to veľmi dôležité a ja dúfam, že nepôjdete nesprávnym smerom. Ďakujem. Grazie, Mr. Butikofer. Ďakujem pánovi Butikoferovi. Slovo má Madame André Parie. Nech sa páči. Ďakujem za slovo, pani predsednička. Pán minister, srdečne vás vítam na našom výbore. Veľmi ma opútal váš prejav a rozumiem z toho, že niektoré aspekty e, vývoja súvisia s tým, aké budú poskytnuté finančné nástroje. Naša kolegyňa Pilar de Castillo e, vysoko ocenila váš prístup a ja sa chcem k tomu pridať. Je to jeden dôležitý e, aspekt, na ktorý chcem poukázať. Ak máme nástroj, ten je účinný len vtedy, ak je za ním aj patričný finančný objem. Takže aká je situácia ale s rozpočtom, tam sa škrtá. Takže otázka. Máme, povedzme, nejaký cieľ a čo teda chce predsedníctvo pod e, vedením, teda írske predsedníctvo v rade presadiť v tomto zmysle ohľadne tých financií na programe pretože jednak je, eh, treba zabezpečiť konkurencieschopnosť, ale aj zamestnanosť. Vieme, aká je situácia, je veľmi vážna. Čiže aké sú ciele na vytvorenie kritérií, ktoré by mali viesť ku reálnej a kvalitnej priemyselnej politiky EÚ. Ďakujem. Ďakujem pekne za túto otázku. A teraz vidím ešte, že o vlastne momentálne môžeme dať opäť priestor pánovi ministrovi po tomto kole otázok. Nech sa páči, pán minister, máte slovo. Ďakujem pekne, pani predsednička. No, odosnelo tu viacero otázok. Pán Vidal Kvadras, ďakujem za vaše milé slova o našej krajine. A naozaj, Dosiahli sme pokrok za posledných niekoľko rokov a ja by som nechcel tvrdiť, že už sme úplne vonku s problémov, ale veľmi mi nám pomohlo, pokiaľ by sa opäť vrátil na európsky kontinent trend k rastu ekonomiky. A samozrejme musíme e, vziať na, na venovať veľkú pozornosť aj tomu, e, aby vlastne sa neopakovalo to, čo sme zaznamenali v uplynulých rokoch, tie problémy s úverovou bublinou a tak ďalej. Čiže treba vlastne do poriadku najprv verejné financie. Asi 85% roboty už máme urobená, urobenej, ale čiže tá, môžem povedať, že tie najdôležitejšie náročné veci sme už urobili, ale to ešte nie je hotové. A viacerí poslanci e, poukázali na to, že naozaj e, je problém s nezamestnanosťou a samozrejme tejto téme sa ešte vrátim. Pani Andreas Barea sa tiež pýtala na túto stránku veci. Ale ešte pán Vidal Kvadras položil otázku, či sa dá zjednodušiť energetická politika. Kiež by to tak bolo. Ja, ak by to šlo, ja by som bol ten prvý, ktorý by to podporil. Niektoré témy sa proste nedajú zjednodušiť a energetická politika je veľmi zložitá Napríklad nedávno sme sa venovali zmenám regulácie trhu, ako vlastne postupovať, keď sa približujeme k plneniu určitého cieľa v energetike. Nakoniec ten integrovaný trh, ak teda povedie k niečomu, tak to ešte, vlastne, ešte zvýši tú zložitosť oproti tomu, čo máme dnes. Ale na jedne, samozrejme, existuje tu aj to jednoduché a priezračné, zretelné chápanie politiky. Toto jednoznačne zohrávalo v uplynulých rokoch veľmi pozitívnu úlohu a verím, že takú bude zohrávať aj na, do budúcna. Napríklad e, záujem o obnoviteľné energie, ďalej energetická efektívnosť, ďalšia významná stránka. A je tu široký záujem o to, aby sme znižovali eh, obsah uhlíkových emisí eh, v energetike a tak ďalej. Nikto mi nepoložil tú ťažkú otázku. Zatiaľ teda väčšinou poslanci sú veľmi zdvorilí, pokiaľ ide o eh, presnejšie vymedzovanie toho, čo je obsiahnuté v cieľoch, ktoré sa majú splniť do roku 2020. Ale ciele fungujú a fungovali doteraz dobre a podarilo sa vďaka ním pritiahnuť aj značné investície, napríklad do obnoviteľných energií, obnoviteľných zdrojov energie teda. Ale chcem povedať jasne, že rok 2020, pokiaľ ide o investície do energetiky, tak ten rok ako by bol bližšie, než si myslíme. Pretože keď sa zamyslíme nad tým, aká by asi mohla byť situácia po roku 2020, tak eh, vlastne uvidíme, že povedzme eh, vyhliadky na investície budú klesať, tak eh, je veľmi dôležité venovať sa tomuto aspektu. Čiže je tu jednoduchá logika. Musíme vlastne rozvíjať naše vnútorné energetické kapacity a je logické aj to, že chceme zvyšovať energetickú efektívnosť. A na to máme tiež program. Pretože s tým súvisí potom samozrejme aj rast zamestnanosti. Pani Andrea Barea sa na mňa obrátila s otázkou, ktorú, ktorá padla aj v súvislosti s financiami, nakoniec aj zo strany iných poslancov. Vieme, že viacročný finančný rámec a rozhovory o rozpočte, to je vlastne tá závažná otázka, ale teraz, keď Európa je konfrontovaná s veľmi hlbokou krízou, ktorá má aj veľmi široký záber, ja by som bol za to, aby sme už nemuseli znášať ďalšie škrty. Takže ja by som bol za to, aby také finančné nástroje, ako je e, nástroj na spájanie Európy, aby to bolo podporené naozaj kvalitnými objemami a aby to mohlo napomôcť využívaním aj iných kreatívnych nástrojov, ktoré by nám boli k dispozícii. A vlastne dajú sa vytvárať aj nové nástroje v partnerskom vzťahu so súkromným sektorom, čiže vlastne by to nemal dopad na zvyšovanie deficitu v jednotlivých štátoch. Takže sú štáty, kde práve si dávajú pozor, aby sa nezvyšoval e, deficit. A preto je dobré hľadať partnerov aj v súkromnom sektore. Toto vlastne umožňuje, aby sa pokračovalo v hospodárskych aktivitách. Čiže to súvisí aj s programom zvyšovania energetickej efektívnosti. Samozrejme sú tam ešte aj ďalšie dôsledky pozitívne, teda napríklad na zdravie a tak ďalej. Takže toto sú veľmi významné prvky a stojí za to týmto otázkam sa venovať. Súhlasím s tým, čo povedal kolega Kelly, pokiaľ ide o úlohu inteligentných eh, sietí aby sme vlastne to nejak neobmedzovali byrokraciou a zbytočnými pravidlami a predpismi. Otázka, ktorú položil o dovoze fosilných palív, to je určite otázka, ktorá leží na srdci každému členskému štátu. No, je to vážna vec zabezpečenie dodávok a bezpečnosť energetická vlastne, to je ozaj významná téma a žiaľ teda sme závislí na dovoze zo zahraničia. A toto je ďalší dôležitý argument podľa mňa, aby sme dokázali lepšie využívať naše vlastné zdroje. A v tomto zmysle obnoviteľné energie opäť sa oživujú Myslím, že urobím, dokážeme urobiť teraz mnoho v tom, aby sme znížili našu závislosť na dovoze fosilných palív. Myslím, že Rada aj parlament, aj komisia sa musia pozrieť na to, aké sú svetové trendy v tejto oblasti. Napríklad objavenie bridlicového plynu. Toto má veľmi dramatický dopad na dodávku energie, energie vôbec v Spojených štátoch napríklad. Stále je to ešte do istej miery kontroverzné v Európe, aspoň sa to takto vníma, a príslušné predpisy a prekážky, ktoré tu sú, tak e, tie ešte treba upraviť, ale je pravdepodobné, že to bude u nás e, oveľa prísnejšie, než to bolo v začiatku využívania tohoto spôsobu e, získania energie v USA mení sa geopolitická mapa sveta. A fakt, že Spojené štáty sa stávajú už e, také, že, sú, že sa sami dokážu zásobiť, tak toto je vec, ktorú by sme mali skúmať aj my v Európe. Súhlasím s pánovým, eh, pánom, s pánom Tošanovským, pokiaľ hovoril o broadbande, teda o vysokorýchlostnom internete. A už vlastne aj vo svojom príspevku som spomínal, zmienil som sa teda, že sme mali v Jersku skúsenosti v tejto oblasti asi 6 mesiacov fungovala u nás e, špeciálna skupina pre túto oblasť e, a vlastne ja som bol predsedom tejto telekomunikačnej skupiny a skutočne e, to bolo veľmi užitočné. Naučili sme sa mnoho od súkromného sektora a ten sa zase poučil v mnohom aj od vlády, od štátu. A vlastne sme zistili, kde sú tie bariéry, kde sú tie prekážky v tom, aby sme dokázali rýchlejšie a efektívnejšie fungovať. A niektoré tieto prekážky sa dajú zvládať. A takýto vzor vlastne sa dá potom napodobniť aj inde v Európe. Čiže vlastne ide o to, aby sa vytvorila patričná stratégia, že, lebo naozaj broadband je veľmi dôležitý a Musíme sa proste pripraviť na to, aby tu existoval aj prístup na úrovni ďalšej generácie. Súhlasím s tým, čo povedal pán Tošenovský, že sú tu aj dôsledky pre rozpočet a proste budeme sa musieť venovať tomu, že Nestačí len retorika, ale musíme aj skutočne fakticky príjmať obadrenia. Ide o to, aby sa neobmedzovali prostriedky, ktoré by mali viesť ku výsledkom. To, čo sa spomínalo v súvislosti s vyjadreniami pána Camerona, s tým, aké on zaujíma stanovisko. Ja ako írsky minister chcem povedať teda, že to je dôležité pre Úniu, aby Veľká Británia bola v EÚ. Ale samozrejme, ja nie som v pozícii, aby som zasahoval do vnútorných záležitostí Spojeného kráľovstva. Ale proste je to vývoj, ktorý vedenie EÚ nemôže ignorovať. Vec kľúčového významu hľadiska priemyselnej stratégie EÚ je práve tým hlavným nástrojom, ako riešiť nezamestnanosť a krízu, ktorá vlastne dopadá na plecia väčšiny členských štátov v celej únii. A toto je ozaj nesmierne vážna otázka. Naša priemyselná stratégia v tomto smere, smere aj naďalej musí byť prehodnocovaná a treba ju podporovať, ak chceme znížiť nezamestnanosť, pretože toto je jedna samotná veľmi významná téma. Máme napríklad členské štáty, kde 50 mladých ľudí pod 25 rokov predstavujú veľkú masu nezamestnaných. A nezamestnanosť mladých v Európe je nesmierne vysoká. Na toto sa treba naozaj zamerať. Ďalšie diskusie, ktoré sa týkali energetiky, napríklad pani Oswald, Viete, som presvedčený o tom, že bude prebiehať komunikácia medzi predsedníctvom a Európskou radou o mimoriadnom zasadnutí alebo osobitnom zasadnutí, ktoré sa bude venovať téme energetiky. A určite s pracovníkmi e, Teraz s kolegami pána eh, pán Rumpuja sa budeme tejto téme venovať. Pokiaľ ide o elektronický podpis a identifikáciu a tak ďalej, toto eh, chcem povedať, že tu neexist, nie že by bol nedostatok nadšenia zo strany rady, ale členské štáty poznajú význam toho, že treba opäť posilniť dôveru a vzájomné uznávanie a tak ďalej v tejto oblasti. A nakoniec aj používanie internetu a e, intenzita využívania internetu sa zdvojnásobňuje každé 3 roky. Takže máme pred sebou ozaj veľké záväzky a pochádzame z rôznych krajín, z rôznej kultúry a samozrejme, že sme si vedomi toho, že v niektorých štátoch sa investuje oveľa viac aj do budúcna v tomto smere, inde zase menej. A z hľadiska pokroku sú pred nami ozaj kľúčové otázky a o nich treba debatovať. Čiže je máme 10 až 12 takýchto pracovných skupín naplánovaných počas írskeho predsedníctva a naozaj musíme tieto závažné otázky riešiť. Nedá sa povedať, že zo strany členských štátov by tu bol nezáujem. Práve naopak, e, štáty sú si vedomé nesmierneho významu týchto otázok a to, o čom hovorí rada, tak to nie je až tak e, rozdielne od toho, než čo sme počuli z úst vás, z vašich, teda tu v parlamente. Bol by som rád, aby sme, pokiaľ je o danú tému, túto tiež urobili veľký pokrok a čím skôr. Ale je to veľmi zložité, sú tu ťažké veci, ktoré musíme riešiť. k vyjadreniu pána Prodyho a niektorých ďalších, myslím, že niektoré veci naozaj treba riešiť až na úrovni rady. Napríklad e, stratégia finančná, rozpočtové otázky a tak ďalej. Náš premiér, pán Tyšok, tiež poukázal na to, že toto sú témy, ktoré na zasadnutie hrady sú permanentne nastolované, pretože e, je tu situácia, s ktorou sme konfrontovaní. Takže, pani predsednička, neviem, či som nezabudol náhodou reagovať na niektorú z otázok. Na záver len chcem povedať, že pokiaľ ide o kybernetickú bezpečnosť, viete, že komisia už má vydať stratégiu, teda strategický dokument, ktorý sa týka témy kybernetickej bezpečnosti a to má viesť k vypracovaniu smernice. Myslím, že toto tiež zdôrazňuje význam, ktorý sa týka agentúry ENISA. To je navzájom prepojené. Keby sme boli v situácii, že by sme debatovali o významnom návrhu týkajúcom sa kybernetickej bezpečnosti a mandát Emisie by mal vypršať, tak by sme sa tomu hneď museli venovať. A ja by som sa určite aj vo vašom mene vyjadroval. Nakoniec eh, pán Čičester vo vašom mene ešte bude eh, so mnou rokovať o tejto téme. Ďakujem. Ďakujem veľmi pekne, pán minister, že ste medzi nás prišli. Ďakujem za veľmi presné a dôkladné odpovede na otázky poslankyň a poslancov. Isté budeme mať ešte príležitosť stretnúť sa. A čo sa týka nášho výboru, vieme, že výbor ITRE sa opäť stretne o tretej. To bude stretnutie koordinátorov. A teraz Prerušujem naše zasadnutie až do štvrtej, kedy prídu všetci ostatní, okrem koordinátorov. Pán minister Richard Bruton príde o piatej, čiže budeme mať dvoch írskych ministrov za jediný deň. Ďakujem pekne za našu návštevu a dovidenia.